Colleagues, uh, please take your seats. Takže prosím, kolegovia, sadnite si, usadte sa. Colleagues, um, may I wish... Rád by som vám zaželal všetkým šťastný nový rok a môžeme prijať program. Samozrejme, želám vám šťastný nový rok. Samozrejme, uvedomujem si, čo sa stalo včera. A v rámci oznámení predsedu by som rád poručil, aby sme s vašim povolením a súhlasom skrátili program 1045. To dostali všetci a poslanci, že v mene parlamentu predseda chce prejaviť solidaritu so všetkými občanmi a Francúzska, orgánmi a obeťami smrteľného útoku a vyzval nás všetkých, aby sme išli na goru Simon Weil pred Európskym parlamentom o 10.45, aby sme mali minútu ticha tam. Takže ja vám navrhujem, aby sme o 10.45 skrátili program a tí, ktorí by sa chceli zúčastniť tohto podujatia Agore Simone Weil, tak môžu urobiť to je od 10.45 do 11.00 a o 11.00 by sme pokračovali. Myslím, že to je vhodné. A rovnako by som chcel požiadať, ak by sme mohli teraz na začiatku mať minútu ticha, ak by niekto chcel niečo povedať k tomu, keďže sme výborom LIBE, tak eh, rád dám slovo komukoľvek eh, s kolegou, aby sa vyjadril k tým včerajším udalostiam. Eh, pán Ortefiu, chcel by si niečo povedať? Áno, áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, za to, že ste navrhli túto minútu ticha, samozrejme, v mene francúzského spoločenstva a Európskeho spoločenstva. By som k tomu chcel len dodať, že je to dráma, ktorá sa týkala inej publikácie, ktorá niekoľkokrát vyjadrila svoju nezávislosť, nezávislosť voči mnohým témam, náboženským a politickým. A je to, té, je to dráma najvážnejšie za ostatných 50 rokov. A od včera večera to vyprovokovalo veľké manifestácie, Tisíce ľudí sa zhromaždilo na námestiach v mnohých mestách vo Francúzsku, aby sa spojili a vyjadrili solidaritu, rovnako tak v Belgicku, v Dánsku, v Bruseli a mnohých ďalších krajinách. A rovnako zdvihlo na manifestácii a je to výzva, ktorá sa netýka len nás, ale celého európskeho spoločenstva. Ďakujem pekne pani Guillaume a potom pán Michel, Silvi, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za túto iniciatívu, za to, že nám dáte možnosť stručne sa vyjadriť a zúčastniť sa aj tejto príležitosti 1045 aj francúzsky prezident veľmi rýchlo zareagoval a vyzval francúzov k národnej jednote ja chcem tiež sa k tomu prijať a odporučiť toto. A chcela by som dovedať, čo vám povedal k udalostiam zo včerajšku. No a už poukázal na to, že ide o národnú traumu a v Európe treba konať proti sieťam fanatikov, ktorí pôsobia v Európe. Včerajšie udalosti sa obeťou stal časopis ktorý vyjadroval slobodu myslenia. Kde sa narúša sloboda myslenia, sloboda prejavu, to symbol civilizácie, kultúry, no a preto by sme sa mali spojiť, aby sme proti postupovali. Ďakujem veľmi pekne a s vašim dovolením. Posledná pripomienka, pán Mišel. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. V mene našej skupiny by som tiež chcel vyjadriť úprimnú sústrasť a rodinám obeti a všetkým francúzským občanom a politikom. A ešte by som chcel skutočne vyjadriť, že si veľmi vážim to, že všetci politici v, celom, v rámci celého politického spektra sa spojili. Je to dráma, ktorá sa týka nás všetkých. Je tu predsa o slobodu prejavu. Netýka sa to len tlače, aj keď tá je prvej línii. No a novinári sú vystavení rizikám, ktoré si často my neuvedomujeme. Takže ja chcem vyjadriť sústrasť aj policajtom, ktorí pri tomto útoku prišli o život. A mali by sme sa zamyslieť aj nad inými prvkami, to znamená, aby sme sa vyhli tomu spojeniu s náboženstvom, aby sme to nespájali aj bez ohľadu na názorové rozdiely, tak by sme mali to vidieť cez prízmu európskych demokratických hodnot. Ja si myslím, aby bolo dobré, aby sme aj francúzským politickým orgánom vyjadrili súprevnú sústrasť. Áno, ďakujem pekne pre tých z vás, ktorí práve prišli. Prosím, pomôžte mi, takže ste mnohí by sa chceli vyjadriť, ale ja by som chcel to teraz prerušiť. Je to skutočne najhorší teroristický útok na európskom kontinente od teroristických útokov v Londýne. Trváte o vystúpenie, nech sa páči. Ja netrvám, pán predseda, ale ako koordinátor tretej najväčšej skupiny v parlamente myslím, že je vhodné, aby som aj ja vyjadril sympatie a obavy z toho, čo sa stalo v Paríži. Ja, ako viete, v 90. rokoch som zodpovedal za tieto veci v Spojenom kráľovstve ako minister a my nesmieme nikdy umožniť, aby naše pocity a city, ktoré sú veľmi silné, a je oprávnené, aby zasovali do odhodlania riešiť veci a nikdy nepodľahnúť a podlieha terorizmu, kde sa útočí na slobodu prejavu a demokraciu v našich európskych krajinách, hlavne vo Francúzsku, ktorú, ktorá má dlhú historickú tradíciu demokracie a slobody prejavu. Čiže ja a všetci kolegovia z EKR zdieľame tieto názory, takže to som chcel len dodať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Timothy, a ďakujem za vaše pripomienky. Tento výbor má osobitnú zodpovednosť v tejto oblasti, takže ďakujem za všetky tieto pripomienky, kolegovia. No a pre všetkých, ktorí prišli, teraz tak 10.45, od 10.45 do 11.00 budeme mať prestávku, aby sme v rámci Agora Simon Veil sa mohli zúčastniť slavnostnej minúty ticha a budeme pokračovať o 11.00. Takže kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať. A by som vás chcel požiadať, aby ste všetci si zabezpečili hlasovacie kartičky. O 9.40 sa uskutoční hlasovanie, takže prosím vás, majte kartičky pri sebe. A trochu zvláštne musím týmito otázkami prechádzať po týchto udalostiach, no ale najskôr niektoré oznámenia. Máme revidovaný kalendár zasadnutie výboru na rok 2015. A tým, takže poprvé koordinátori prijali rozhodnutie a následujúce, následujúce odporúčanie, že 21. januára e, začne schôdza o 14.00 na miesto 15.00 a mimoriadne zasadnutie výboru LIBE sa uskutoční vo štvrtok 26. februára od 9.00 do 12.30 a od 15.00 do 18.30. Mimoriadne zasadnutie výboru sa uskutoční 1. apríla. Čas ešte potvrdíme, ak nie sú proti tomuto žiadne námietky, tak revinovaný kalendár bude prijatý. Ďalej, tretí bod, podpora rozhodnutia koordinátorov v súlade s pravidlom 205. Je tu nominácia spravodajcov, koordinátori odporúčajú dobrať sa nasledujúcimi tromi pravidlami podľa pravidla, troma správami podľa pravidla 50 bez bodov, a to je e, návrh rozhodnutia o zrušení istých e, aktov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Po druhé, návrh z rozhodnutia zrušiť niektoré právne akty v oblasti policajnej spolupráce a ďalej zrušenie e, niektorých aktov v oblasti policajnej a súdnej spolupráci v trestnoprávnych otázkach a niektoré návrhy uznesenia podľa pravidla 133 koordinátory rozhodli, že nasledujúce návrhy uznesenia si nevyuži- ne, nevyžadujú ehm, väznosť ehm, zneužívanie parkovacích ehm, miest, exponenciálny náraz teroristických útokov, snahy o spravodlivosť pre európske obete Thalidomide a medzinárodné únosy neplnoletých ďalej petície. Koordinátori rozhodli nasledovne, že nasledovné petície nepotrebujú následnosť petícia Rinaldo Antonio Vicente Guimares o mučení v väzenia v Galícii, petícia Alexander Kány o zriadení výboru, vyšetrovacieho výboru Európskeho parlamentu o um, vypočúvacích a sledovacích aktivitách GCHQ a petícia Hans Oppermann o právach európskych občanov na digitálne sebaurčenie. Podporujete e, tieto rozhodnutia? Áno, dobre. Bod číslo 3. Schválenie zápisníc z 2. decembra 2014. Ak nie sú e, žiadne námietky, tak je to schválené. Takže kolegovia, teraz prejdeme k našej spoločnej debate spoločnej rozprave o udelení absolutória. Silvi, dostávaš slovo, aby si nás uviedla do tejto problematiky, takže nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne, ja sa ujímam slova. No a ja by som sa v ďalšej prechádzajúcej diskusii zdá sa, že na jeho Paríža sa uskutočnila nejaká strelba. Uvidíme, či to je prepojené s tými včerajšími útokmi. Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. A je to skutočne téma, ktorá sa zdá triviálna o svetlej udalosti, o ktorých sme hovorili, ale napriek tomu je to dôležité. Ja sa pokúsim, aby sme respektovali lehotu, ktorú sme si stanovili rok 2013 dvor auditorov skontroloval účtovníctvo komisie a deviatich agentúr, ktorých činnosť spadá do kompetencie výboru LIBE. Takže parlament tým, že odsúhlasil tento rozpočet, tak v podstate zatvorí účtovné obdobie a ide o to, či boli tie prostriedky náležite využité stanoviska, ktoré sme vydali na výbore LIBE, to sme dozdali príslušnému výboru, výboru Kokobu, ktorý sa vydá doporučenie na základe a na základe doporučení výboru KONT tam plénum udelí absolutórium. A teraz tak všeobecnejšie, pokiaľ absolutórium predstavuje politický aspekt kontroly rozpočtu na konci účtovného obdobia, tak vychádza výročnej správy účtovného dvora. Čiže inými slovami je to veľmi technická činnosť, veľmi technická správa s technickými odbornými doporučeniami, ktoré z toho vyplývajú. No a dnes predkladáme viacero stanovisk. Za prvé, poručenia účtovného dvora boli doslova do písmena rešpektované. No a ďalej boli vydané pripomienky, ktoré boli v súhľade s doporučeniami z predchádzajúcich rokov. A ďalej vysvetlenie rôznych pripomienok účtovného dvora. To tiež bolo zohľadnené a týkalo sa teda komisie ako aj agentúr. V prípade každého návrhu stanoviska vychádzame z toho, že Európska komisia a agentúry musia teda riadiť svoje financie výkonne, efektívne musia využívať a čerpať prostriedky. prostriedky. Teraz, ak súhlasíte, tak pán predseda, z tých 11 stanovisk môžem odbiť naraz. Takže čo sa týka rozpočtu, tak bilancia tu viac menej pozitívna, ukazuje zlepšenie vo svetla kritiky, ktorú sme v predchádzajúcich rokoch dostali, ale samozrejme nebudem hovoriť vyčerpávacím spôsobom, len spomeniem niektoré veci, čo sa týka súhrný rozpočet únie, jeho plnenie. Európska komisia Účtovný dvor dospel k záveru, že konsolidované účtovníctvo plne reflektuje finančnú situáciu 31.12.2013 a dokonca víta isté zlepšenie, čo sa týka miery chybovosti a účtovanie platieb. Je to 4,7%. No a čo sa týka našej oblasti spravodlivosti a vnútra, bolo sme, že reziduálna miera chybovosti za 2013 bola nižšia ako 2%. A bolo by žiaduce, aby výročná správa Dvora auditorov poskytovala informácie o videoch o priestore spravodlivosti a práva a to patrí aj o Frontexte pre vonkajšie hranice. Je polutovanie hodné, že tieto výsledky sa nedajú lepšie vyhodnocovať, preto že niektoré členské alebo orgány členských štátov toto nesledujú, ani to dobre nehodnotia. Komisia členské štáty vo svojom hodnotení ex post. No a čo sa týka fondov na rok 2007 až 2013, tak sme narazili na určité problémy a sú to hlavne pravidlá spôsobilosti výdajov a kontrola tejto spôsobilosti. Takže by bolo vhodné, aby sme rešpektovali doporučenie, účtovného dvora, podľa ktorého by komisia mala konať tak, aby tieto činnosti boli viac založené na analýze rizík, pretože často ide o príjemcov, ktorí nie sú takí zvyknutí čerpať dotácie. Čo sa týka Európskej agentúry pre základné práva, nemám žiadne významné pripomienky, ktoré by sa týkali plnenia rozpočtu tejto agentúry, pretože tie prostriedky v roku 2014 boli síce vysoké, ale ide o operatívne prevádzkové výdaje a to hlavne kvôli niekoľkoročnému charakteru projektu, ktorý riadi táto charaktúra, uh, eh, agentúra, či sa týka Európskeho úradníka na ochranu údajov. Treba si tu uvedomiť, že to nie je agentúra ako taká, je to kontrolný nezávislý orgán, tu nemám žiadne pripomienky, čo sa týka plnenia rozpočtu. Tu sa nevyskytli žiadne veľké chyby. Tento úrad riadne plní rozpočet, dokonca to zlepšuje. Ja sa snažím respektovať čas, takže to preberiem na raz. No a čo sa týka Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, tiež nemám žiadne veľké pripomienky. však treba zdôrazniť, že je potrebné zlepšiť výberové konania, hlavne čo sa týka transparentnosti a rovnosti zaobchádzania s rôznymi uchádzačmi o projekty. Podobná poznámka zaznela už minulý rok. Je to teda orgán, ktorý ale stále ešte závisí na tej predchádzajúcej agentúre. No a čo sa týka Európskej policajnej akadémie CEPOL, treba privítať, že 1.10. bolo otvorené nové sídlo Cepolu. Po toho vláda veľká neistota, to znamenalo, že zamestnanci boli v takej prekernej situácii, bolo problematické plánovať rozpočet. Ja tu nemám pripomienky plneniu rozpočtu, ale ako povedal dvor auditorov, je potrebné, aby sa zlepšilo plánovanie rozpočtu a aby sa zlepšila transparentnosť pri procese náboru pracovníkov, ale CEPO sa zaviazal, že to napraví. Teda šiesta agentúra je oplnenie rozpočtu Frontexu. Tu treba privítať, že podľa účtovného dvora sú tie údaje spolahlivé, ale čo sa týka regulárnosti subvencií tej spoločnej operácie, mere vzduch kontinent, to treba zlepšiť. A aj keď tu išlo len o jeden projekt, tieto problémy sa zatiaľ nerozšírili inám a treba lepšie tiež kontrolovať zmluvy ex ante. No, Frontex má viacročné projekty a programy a v tom spočíva isté riziko. To je veľká výzva. Frontex musí lepšie plánovať a čerpať svoj rozpočet. Samozrejme vždy je možné zlepšovať rozpočtovú kontrolu. No a čo sa týka Europolu, tak rozpočet je úplne dobrý, nemá žiadne pripomienky. A napriek zlepšeniu a pozitívnym výsledkom sú tu ešte ďalšie možnosti na zlepšenie. Myslím tu predovšetkým na verejné obstarávanie. A teraz sa musím prerušiť Prepačte, že teda túto tému takto ukončím a teraz prejdem, pokiaľ ide o úrad pre azylové otázky, tu nie sú nejaké veľké problémy, pokiaľ ide o rozpočet. Napriek e, všetkej práci predsa len treba v rozpočtovej oblasti urobiť určité zlepšenia. A tieto jednotlivé pripomienky musia jednoducho zohľadniť skutočnosť, že rozpočet 2013 e, bol prvým rozpočtovým rokom, kde vlastne sa stal tento úrad autonómny, pokiaľ ide o financie. A teraz prejdem po, eh, k eh, úradu pre IT, veľké IT systémy. V stručnosti sa to volá ELISA. Tu nie sú nejaké nedostatky, pokiaľ ide o hospodárenie, ale treba povedať, že táto agentúra bola nezávislá až od roku 2013, takže to je vlastne prvý rok pre tú agentúru a tieto pozitívne výsledky a hodnotenia z účtovného dvoru pokiaľ ide o rozpočtovanie, to sa bude musieť ešte potom preskúmať. A pokiaľ ide o Eurojust, tam takisto nie sú ešte nejaké jasné kriti- body pre kritiku. Európsky účtovný dvor poukázal na to, že tu treba urobiť zlepšenie, pokiaľ ide o implementáciu plánovania rozpočtu, ale sú tu už určité snahy, ktoré boli v tejto oblasti podniknuté. A teraz prejdem k, k bodu 14 tam sa stále vždy požaduje, aby teda ten rozpočet sa dobre robil, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že žiadosť zo strany účtovného dvora e, je tá, aby sa jednoducho do istej miery implementovali tie pripomienky účtovného dvora. Takže aj v tejto oblasti je potenciál na zlepšenie, napríklad pokiaľ ide o takú oblasť, ako je transparentnosť, a to sa týka aj tých horizontálnych otázok, kde jednoducho podávanie tých správ by sa mohlo zlepšiť, na to, aby sa preskúmalo, že do akej miery tie dosiahnuté výsledky skutočne zodpovedajú účinnosti, ktorá sa tu očakáva. Nemôžeme teda iba peniaze nejakým spôsobom vydávať, tieto peniaze sa musia do týchto agentúr aj dostať a potom sa musia implementovať tak, aby to bolo uspokojivé. A takisto je tu ďalšia žiadosť, ktorú vyjadril aj výbor LIBE. Ide tu o viacjazyčnosť, Výročná správa by teda nemala byť zverejnená iba v angličtine, ale aj v všetkých úradných jazykoch Európskej únie. A teraz prejdem k tým všeobecným záverom. Vážený pán predseda, e, tieto rozpočty už jednoducho boli preskúmané, tie, ktoré spadajú do našho pola pôsobnosti hodnotenie vo všeobecnosti pozitívne, je to zlepšenie v porovnaní s minulosťou. Sú tu však ešte určité veci, ktoré treba zlepšiť, ale dúfam, pán predseda, že môžete časový harmonogram sám predstaviť, aby sme to lepšie pochopili. Ďakujem vám veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, Silvi. Ja som chcel iba skontrolovať, že ktorý z tieňových spravodajcov by... Carlos sa chce vyjadriť, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Takže v mene pani spravodajkyne, tieňovej spravodajkyne, pani Barbary Matera, ktorá nie je prítomná, sa teda vyjadrím a chcel by som sa poďakovať kolegyni Sylvie Gijom za kvalitu správ, ktoré dnes predložila a aj za takú nestrannosť, nestrannícko, za tú vyváženosť, ktorú skutočne takýmto spôsobom preukázala Barbara Matera, chce zdôrazniť skutočnosť, že tu máme spoluprácu všetkých agentúr, ktoré spadajú do pola našo, našej pôsobnosti a to skutočne e, je tak. Tieto správy o absolutórii jednoducho vychádzajú z tých výročných správ z hodnotenia účtovného dvoru, ale predsa len uh, je to zároveň aj demokratická kontrola z našej strany, zo strany Európskeho parlamentu a ak zohľadníme túto skutočnosť, v takomto zmysle musia byť vnímané potom aj tie naše návrhy. Vážený pán predseda, v, mene by som ešte, v mojom mene by som ešte priniesol dve pripomienky. Tak ako už Silvi vlastne povedala, a hovorila tu o účtovnej správe účtovného dvora, mali by sme tu poukázať na tú skutočnosť, že v niektorých agentúrach, ale predovšetkým vo výbore že pokiaľ ide o Frontex, tak tam sú určité finančné prostriedky, na ktorými nemáme kontrolu. Je tu veľké percentuálne vyjadrenie rozpočtu Frontexu, ktorý je financovaný z finančných prostriedkov členských krajín, takže to neprichádza z Európskej únie. A tu je jednoducho nedostatočná kontrola nad týmito peniazmi, ale to nemôžeme dovoliť. Pretože ak máme agentúru, ktorá má vysokú mieru rozpočtu, ktorý nepoch- a tieto peniaze nepochádzajú z našeho európskeho rozpočtu a nie je tam kontrola, tak je tu nebezpečenstvo, že tie ciele agentúry sa jednoducho nesplnia a tá demokratická kontrola zo strany parlamentu nebude takisto naplnená. A to sa musí napraviť, pokiaľ ide o interné postupy agentúry samotnej, ako aj pokiaľ ide o naše kontrolné úlohy v parlamente. A ešte druhá pripomienka. To je skôr taký všeobecný problém, taký rozpočtový problém. Konkrétne ide tu o rozdiel medzi platbami a záväzkami. Takže parlament vlastne vždy upovedomil radu v tom zmysle, že tu je príliš veľká priepas medzi záväzkami a platbami a rada pred tromi rokmi, a to vieme, slúbila, že tu bude dodatočný rozpočet na to, aby sa tieto peniaze vyčlenili, ale rada klamala rada tieto neposkytnuté peniaze neposkytla a my teraz vidíme, že jednoducho sa nedodržiavajú zmluvy a v zmluvách sa uvádza, že v európskom rozpočte nemôže byť deficit a teraz tu máme platby, ktoré vlastne z každého roka presúvame na ďalší rok, platby, ktoré sa každý rok nedokážu zaplatiť a máme tu také prípady ako napríklad Europol, kde máme 11% rozpočtových prostriedkov, ktoré boli transferované a sú tu takisto niektoré platby, kde to je na úrovni až 40%. To znamená, že máme rozpočtovanie z minulého roku, kde vlastne máme k dispozícii iba polovicu peňazí, pretože polovica už bola vyčerpaná. A tu musíme mať lepšiu kontrolu. To sa musí napraviť, ale to nezávisí iba od nás, to závisí od komisie ale aj od rady. A tento rok tu máme celkom jasný príklad napríklad toho, že čo sa udeje, keď nebudeme konať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Carlos. Sophie Intveld. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja mám otázku pre spravodajkyňu ohľadne niečoho, čo je možno nejaký detail v kontexte rozpočtu, ale to je fond 50 miliónov eur, ktorý bol vytvorený už v roku 2012, aby sa tu zaplatilo zriadenie národných systémov zbierania údajov PNR. Ako viete, ja, si, ja som to považovala za ťah, ktorý môžeme kritizovať, ale urobilo sa to. Peniaze sa minuli už v roku 2013 a ja mám určité otázníky spojené s touto témou, so spôsobom, ako komisia pričlenovala tieto peniaze. Napríklad krajina, ktorú poznáme najlepšie, dostala 6 miliónov eur, pretože minister uistil komisiu, že legislatíva bude prijatá a bohužiaľ, parlament v Holandsku si to rozmyslel inak, hlasoval proti tejto legislatíve, proti zriadeniu takéhoto systému PNR. Takže čo sa udeje s týmito peniazmi a na akom základe komisia pričlenuje peniaze, ak tu nie je právny základ v konkrétnom členskom štáte? Prečo komisia dá peniaze takému členskému štátu, aby sa vytvoril takýto systém, teda tu ide o takýto systém konkrétne, napriek e, žiadosti Európs- teda parlamentu v tomto štáte, v tejto krajine, bez toho, že by jednoducho tu bolo vyjadrenie parlamentu dopredu. To znamená, komisia jednoducho nevyjadrila sa ešte, akým spôsobom pričlenujú tieto peniaze, nechcú nám dať žiadne detaily, pokiaľ ide o vyhodnocovanie členských štátov, ktoré sa prihlásili o tieto peniaze, ale ja viem v niektorých prípadoch, že komisia samotná vyjadrila svoje pochybnosti, pokiaľ ide o dostupnosť právneho základu. Takže ja sa pýtam, na akom základe pričlenuje Európska komisia peniaze a kto to kontroluje, kto kontroluje tú prítomnosť právneho základu. Ďakujem pekne, Sofie. Teraz zostanú ďalší e, tieňoví spravodajcovia, pán Kirchhoff za ECR, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne. Teším sa, že sme tu v roku 2015, že tu vidím mojich starých priateľov z roku 2014. Sme tu, všetci máme tie isté príhovory, takže to bude asi zaujímavý rok. Takže pokiaľ ide o PNR, chcel by som povedať nasledovne, vyjadriť sa k poslednému rečníkovi, ako som to teda pochopil ja, odhľadnú teda od tých individuálnych pripomienok, holandský parlament, a Sophie si to uvedomuje, nehlasoval proti PNR dohode, respektíve financií, ktoré sa týkajú toho, aspoň ak som to dobre pochopil, aha, oni ani nemajú potuchu, že o čo ide. A to ja by som povedal tri veci, aby som podporil prácu spravodajkyne. Pokiaľ ide o túto tému, je veľmi dôležité pozrieť sa na otázky, keď napríklad účtovný dvor tu má odporúčanie číslo 2, ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa viac sústredili na to, aby sme tu vbali viac do úvahy E, primateľov, ktorí sú rizikoví a ktorí sú menej rizikoví. To je veľmi dôležité, pretože peniaze sa potom rýchlo minú a toto je veľmi dôležitá skutočnosť, takže podporujem takýto prístup a takisto si myslím, že napriek nejakej extra kontrole, ktorá sa spustila, čo ma tu znepokojuje, je skutočnosť, že sú tu niektoré projekty, ktoré vlastne sa ukončujú veľmi neskoro a prekračujú nákladovosť. Napríklad, pokiaľ ide o Schengen 2, Schengenský informačný systém číslo 2, to je podľa môjho názoru oveľa drahšie, ako to malo byť, je to oveľa neskoršie, ako to malo prísť a všetko to, čo je jednoducho oneskorené, tak je z nejakého dôvodu aj drahšie. A pokiaľ ide o informácie, ja si myslím, pán predseda, že tu je veľká ešte miera chybovosti, pokiaľ ide o informovanosť. A ja samozrejme neviem pochopiť, že tu máme každý rok pripomienky zo strany spravodajcov, dosť také prísne, a každý rok tu máme takú nulovú zmenu, pokiaľ ide o nápravu. Ja si myslím, že naše systémy musíme do istej miery napraviť, aby sme zminimalizovali takéto postupy do budúcna. Ďakujem pekne, Timothy. Ja by som chcel hlasovať presne 9.40 tak ešte dostane slovo pán Džeze za Alde a potom budeme hlasovať. Takže e, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja sa takisto chcem vyjadriť blahoprávne, pokiaľ ide o správu pani spravodajky. Dobre to analizuje E, celé absolutórium detálnejšie budeme musieť preskúmať však jednotlivé správy, body, ale predsa len je to jedna vec, kde by som sa chcel vyjadriť. To je taký dosť markantný príklad. Týka sa to predovšetkým aktivít Frontexu. Európsky účtovný dvor preskúmal projekt v Španielsku, ktorý pozostával z nákupu štyroch helikoptér, ktoré mali byť využívané 75 času e, na kontrolu externých hraníc Európskej únie. Avšak Európsky účtovný dvor zistil, že tieto helikoptéry boli využívané iba v prípade 5 operačného času na takýto účel. Takže myslím, že Európska únia mala na, zaplatiť iba 25 nákladov týchto heliko- za tieto ná- helikoptery a nie až 75 ako tomu bolo. Ja viem, že musíme predovšetkým sledovať tú pridanú hodnotu Európskej únie, ktoré my financujeme. Tešíme sa na ďalšie diskusie, keď sa predložia pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za stručnosť, ďakujem Silvii za jej veľké úsilie, pokiaľ ide o tieto témy. Áno, ja viem, že si to prečítala si veľmi rýchlo, ale ja si uvedomujem, koľko detajlov za tým je a detailná ťažká práca z tvojej strany. Takže ja si to oceňujem a ďakujem ti veľmi pekne. A pokiaľ ide o harmonogram, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, lehoty 30, 13. januára o 12. a, prie, a návrhy e, to je 5. februára. Silvi, ešte sa chceš vyjadriť? My sme tak rýchlo preledeli cez túto tvoju tému, takže sme ťa aj zabudli. Áno, ja sa vyjadrím veľmi stručne, aby som to uzavrela, pretože ja si ja oceňujem tieto blahoprajné pripomienky, bola to veľmi dobrá spolupráca, eh, čo povedal Karlo Coelho je veľmi dobré, keď tu narážal na adresu všeobecného rozpočtu, boli tu určité sklzy a nezaplatené, nezaplatené faktúry a ja očakávam teda, aby sme v budúcnosti túto zásadnú otázku vyriešili, je pre nás zásadná a pokiaľ ide k tomu, čo povedala Sophie Intveld, uvediem len toľko, že ja tu nechcem riešiť nejaké spory, ktoré sa týkajú projektov PNR v Holandsku. Ja ho chápem však tie problémy, ktoré sa týkajú plnenia týchto záväzkov. Ide tu predovšetkým o správu plnenia rozpočtu. Nebudem tu hovoriť o merite veci. Nebudem hovoriť, ako to vyzerá v jednotlivých krajinách. A ja si myslím, že komisia nám poskytne určité vysvetlenia, určité nové informácie. Takisto pánovi Kirchhovovi by som chcela povedať, E, že ja si uvedomujem, že je to problém získať niekedy konkrétne informácie a to platí aj pokiaľ ide o to, o čom sme hlasovali nedávno a je teda potrebné, aby sme tu mali konkrétne, konkrétne informácie. Ďakujem veľmi pekne, Silfi. Takže kolegovia, prejdeme teraz k samotnému hlasovaniu. Máte prosím vás pekne hlasovaciu kartičku? Mysleli sme už teda, že to zvládnem, ale pani Makové ešte len prichádza, takže... I was in three offices to get my... Colleagues, um, I'm going to announce a general amnesty. Kolegovia, a chcel by som vás poprosiť, máme tu nový rok, kto ešte nemá hlasovaciu kartičku, môže získať hlasovaciu kartičku, ale môžete jednoducho hlasovať aj rukou, ak nemáte tú hlasovaciu kartičku so sebou, ale to sa týka iba dnešného dňa. I'm just going to give everyone a couple of minutes. Mrs. McAvee is on her way. Pani Makovej tu ešte nie, takže ešte máme pár minút.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 Colleagues, um, could I have your attention just for a moment? Um, Kolegovia, poprosím vás o pozornosť na chvíľočku. Kolegovia, na chvíľočku vás poprosím o pozornosť. Ja som oznámil v rámci oznámení predsedov na začiatku, že pri, budeme tu mať e, poslancov, ktorí takisto sa zúčastnia hlasovania a čakáme tu na spravodajcu, takže by som chcel využiť to príležitosť, aby som spomenul, že v rámci tých oznámení predsedajúceho som naznačil, že e, sme skutočne veľmi e, pobúrení z tých teroristických útokov, ktoré sa udiali e, v redakcii Charlie Hebdo v Paríži my samozrejme na to myslíme a chcel som iba povedať, že o 10.45 budeme mať chvíľu ticha na dvore Simon Veil a ja teda by som vás chcel požiadať, to som požiadal už na začiatku, že prerušíme teda dnešné zasadnutie o 10.45, aby sme sa tam mohli stretnúť. A takto budeme teda postupovať. 10.45 pôjdeme von, kolegovia majú Eh, teda možnosť takýmto spôsobom vyjadriť svoju spoluúčasť minutou ticha a potom o 11. je zase stretnutie Libe. A viacerí naši kolegovia, kolegovia z Francúzska vyjadrili mm, takúto požiadavku a vyjadrili sa tu už na začiatku aj ohľadne týchto útokov. Ja si istotne uvedomujem, že aj vás to hlboko pobúrilo, čo sa udialo viacerí z vás skutočne boli hlboko dotknutí a mm, vyjadrilo sa to tu na začiatku. Už sme sa teda na začiatku dnešného zasadnutia k tejto téme vyjadrili a viacerí z vás teraz prišli na hlasovanie, takže chcel som to iba objasniť, že 10.45 pre, e, prerušíme zasadnutie a pôjdeme teda vyjadriť našou minutou ticha von našu spoluúčasť s obeťami. A teraz príde aj pani Makovej a budeme hlasovať.

Herr Vorsitzender, entschuldige. Kurze Wortmeldung. Aber das kann ja wohl jetzt nicht... Stručnosti. Eh, ja by som chcel povedať, že nie je možné, že tu čaká 100 ľudí iba na jednu, na jednu poslankyňu. Je to dôležitý termín, je to hlasovanie. Áno, začneme, prepáčte teda. Áno, pani Makove, ste pripravená? Nech sa páči. Ctení kolegovia, kolegyne, začneme teraz hlasovať. Máme tu 17 pozmeňujúcich návrhov, čakovali sme teda už chvíľu, takže budeme hneď e, hlasovať. Je to v poriadku? Stení kolegovia a kolegyne. Pozmeňujúci návrh 1, odsek A. Budeme to robiť elektronicky. Takže kolegovia, pozmeňovací návrh číslo 1. Who's for um, amendment 1? Kto je za? Pozmeňujúci návrh 1. Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 2. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 3. Za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. na vrch 4 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. na návrh 5 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Ale to by sme si mohli skontrolovať. Is it against? Not Will you open the vote? Okay. The vote's closed. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 6. Za za, kto je za, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Predpačte, pozmiate na číslo 7, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Um, Osmička, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Deviatka, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Trináctka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Desiatka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. jedenáctka za, proti, zdržali sa, prijaté. dvanáctka za, proti, zdržali sa, prijaté. Štrnáctka za, proti, zdržali sa, zamietnuté 15. za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. 40 za, 6 proti, 11 sa zdržalo, je to prijaté. Ďakujem vám.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 Colleagues, um, we're going to begin on the exchange of views with um, the European Ombudsman Emily O'Reilly. If I could have your attention. Kolegovia, takže budeme pokračovať eh, ďalej. Máme tu eh, Európsku eh, ombudsmanku, pani O'Reilly a aj ďalších hostí, takže prosím, usadte sa. Pani O'Reilly prednedávnom oznámila parlamentu, že musela e, ukončiť e, vyšetrovanie e, v súvislosti s sťažnosťou voči odmietnutiu Europolu dať verejný prístup dokumentu týkajúcemu sa aktivít podľa TFTP dohody. Medzi nami je teraz e, pani O'Reilly a my jej teraz chceme dať slovo, aby nám e, túto skutočnosť e, popísala. Nech sa páči, pani O'Reilly. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené poslankyne poslanci, ďakujem vám za pozvanie, aby som vystúpila pred vami dnes. Dnešné stretnutie je tu po včerajšej tragickej udalosti v Paríži. Ja by som teda chcela vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám obetí. Dnes sa vám eh, budem eh, venovať v závažnej otázke týkajúcej sa Europolu. Poprvýkrát eh, vo svojej 20-ročnej histórii Európsky ombudsman nemohol e, preskúmať e, ako súčasť vyšetrovania určitý dokument. E, toto by však malo byť súčasťou demokratickej, demokratickej kontroly, ktorú má zabezpečovať Európsky ombudsman. Išlo o činnosť Europolu podľa E, e, Europolu v rámci programu TFTP medzi EÚ a USA. E, táto dohoda bola uzavretá v roku 2010. Tam sa hovorí o dovzdávaní údajov, o finančných správach do USA, aby bolo ľahšie odsledovateľné aby bola odsledovateľná nejaká teroristická aktivita. Týka sa to Eh, údajov eh, v rámci eh, teraz systému SWIFT. Malo by to umožniť prevenciu teroristických činov a odhaľovanie tých, ktorým už došlo. A teda cieľom je ochraňovať občanov pred teroristickými činmi. Poskytovanie údajov funguje iba vtedy, keď Europol validuje požiadavku USA. Úlohou Europolu je zabezpečiť, že žiadosť USA je v súlade eh, a je proporčná s eh, dohodou TFTP, aj keď teda nemá žiaden prístup k údajom, ktoré sú eh, postupované. V júni 2013 sme dostali sťažnosť občana EÚ, ktorý konal v mene europoslanca, kde išlo o verejný prístup k správe E, spoločného dohľadného orgánu Europolu, pokiaľ ide o implementáciu tejto európsko-americkej dohody. E, dokument, ku ktorému sa žiadalo o verejný prístup, je druhou správou e, z marca 2012. V tomto orgáne sú teda zástupcovia jednotlivých členských štátov a ide tam o to, že treba kontrolovať, aby e, postup, ako Europol postupuje pri týchto e, e, údajoch, nebol v rozpore s platným európskym právom. Takže my sme potom na základe tejto stiažnosti začali vyšetrovanie. Súčasťou tohto vyšetrovania bolo, že som požiadala mojich spolupracovníkov, aby skontrolovali tento dokument, aby sme vedeli, že Europol správne aplikoval svoje vlastné pravidlá o prístupe k dokumentu. To je normálny postup ktorý 20 rokov sme bežne uplatňovali. Je dôležité zdôrazniť tu, že Europol e, nenamietal e, nič k potrebe ombudsmana e, prešetriť tento dokument. Práve naopak plne kooperovali s našimi službami a vopred súhlasili s prísnymi bezpečnostnými právami, pokiaľ ide o dôvernosť Máme veľmi, mali sme veľmi dobrý konštruktívny prístup k tomto vyšetrovaní. Avšak podľa Europolu e, technické modality, e, na ktorých sa dohodla komisia a USA v článku 4.9 e, v TFTP dohody žiadali Europol, aby najprv získal povolenie USA, či môže postúpiť e, e, tento dokument e, komukoľvek, aj teda Európskemu ombudsmanovi. A USA toto zamietlo pre Europol. Technické modality sú sekundárnou dohodou medzi Európskou komisiou a USA, pokiaľ ide o implementáciu TFTP dohody. Článok 4.9 hlavnej dohody jednoducho iba hovorí o tom, že technické úpravy, ktoré sú e, potrebné, e, sa majú spoločne koordinovať medzi EÚ a USA. V praxi e, tieto sa podpísali iba tri dní predtým, než bola implementovaná dohoda a nepreveril to parlament. A v, tejto sekundár, v tomto sekundárnom dokumente sa hovorí, že žiadna informácia, ktorú postupuje e, USA, e, k čomu patrí aj typy informácií, sa nesmie zdieľať ani s členskými štátmi, ani s inými e, stranami bez výslovného písomného súhlasu americkej strany. Europol toto Europol vysvetlil úlohu ombudsmana v Európskej únii, e, americkej strane e, detálne popísal bezpečnostné e, úpravy, ktoré pre vyšetrenie aj nahliadnutie pripravil, tak aby mohol ombudsman konzultovať tento dokument. Americká strana však neudelila svoj súhlas, povedala, že sa jej požiadavky tým, týmto úpravami nesplňajú. Eh, štatút eh, ombudsmana sa menil eh, svojho času zo strany rady, tak aby mal ľahší prístup k dôverným dokumentom. A už som povedala, že v aktuálnom prípade Europol aj ombudsman sa zhodli na bezpečnostných opatreniach, ktoré by boli uplatené počas nahliadnutia dokumentu aj e, e, môj, e, moje orgány, aj rada sa zhodujú, pokiaľ ide o bezpečnostné úpravy pri nahľadaní dôverných dokumentov. Takže ako to vyzerá momentálne? Technické modality medzi komisiou a USA po tom, čo parlament prijal dohodu TFTP, umožňujú orgánom USA, aby oni sami rozhodovali o tom, či európska ombudsmanka môže vykonávať svoje demokratické ústavné práva kontroly a rozhodli sa, že e, ombudsmanka nebude mať e, príležitosť vykonávať e, v tomto prípade svoje práva a právomoci. My teda nemôžeme nejako zhodnotiť, posúdiť tento prípad, či sa teda má zverejniť, alebo aspoň časti zverejniť príslušný dokument môže samozrejme e, obsahovať e, citlivé údaje USA, to k tomu by sme sa možno dopracovali, ale nemôžeme e, sa k tomu dopracovať, ak si nebudeme môcť túto správu preštudovať. A treba povedať, že je to dokument inštitúcie EÚ, nie dokument, ktorý by vypracovala pôvodne nejaká iná strana, aj keď môže obsahovať citlivé údaje týkajúce sa inej strany. A e, zámerom e, tejto správy bolo skontrolovať, e, či dohoda TFTP je zo strany Europolu správne uplatňovaná, pokiaľ ide o práva občanov. My sme museli za našu stranu teraz ukončiť vyšetrovanie tohto prípadu. Komisia ma minulý týždeň konzultovala v tomto prípade. Hovorí, že získanie pôvodcu e, údajov predstavuje jeden z najdôležitejších e, princípov zdieľania údajov v e, bezpečnostnom rámci EÚ. Toto je niečo, čo plne chápem, avšak Otázkou tu e, nie je ďalšie šírenie informácií alebo verejný prístup. Ide tu skôr o e, právomoc e, ombudsmanky, aby sa zabezpečil demokratický dohľad. Na záver, pán predseda, štyri posledné záverečné body. Parlament by mohol zvážiť, či je akceptovateľné, aby sa dohodli úpravy s inou vládou, ktoré môžu obmedziť mechanizmus dohľadu, ktorý sa vytvoril v európskych zmluvách pre kontrolu Európskej exekutívy. Technické úpravy e, však jasne e, hovoria o tom, že môžu byť e, modifikované, ak to bude potrebné. Čo znamená, že ak je to, ak je taká príležitosť, tak komisia môže žiadať znovu prerokovanie dohody. A chcela by som ešte povedať, že ďalšie rokovanie o dohode TFTP alebo podobných dohodách by malo zahrňať špecifické ustanovenia, ktoré by umožňovali dostatočné vyšetrovanie zo strany ombudsmana. Treba zabezpečiť, aby každá budúca e, dohoda e, e, sa pri svojich obmedzeniach e, vzťahovala naozaj iba na technické úpravy, ale nemôžu sa e, limitovať, obmedzovať e, práva demokratickej kontroly. A v tomto prípade chcem ešte spomenúť, že táto iniciatíva vychádzala od europoslancov, ktorí chceli zabezpečiť e, verejnú e, kontrolu nad dodržiavaním e, určitej úpravy. Takže ide tu naozaj o demokratickú kontrolu európskej exekutívy a ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem. Máme malo času, takže Chcel by som teraz odovzdať slovo hneď ďalej, potom budeme mať ešte troch rečníkov. E, spomedzi nás, takže slovo bude mať pán Palumbo. Buongiorno, sono Vanna Palumbo, presidente del Dobrý deň, som Jona e, Palumbo, e, predsednička spoločného dohľadného orgánu Europolu pri mne je aj e, e, e, Thompson, aj ďalší, ktorí sú súčasťou delegácie a boli sme prítomní na niektorých z týchto inšpekcií a vyšetrovaní. Je to už viac rokov, čo sa o tomto aspekte diskutuje a musím povedať, že dohoda Europolu dávala ďalš- dodatočné kompetencie. Takže nad rámec rozhodnutia z 2009. E, tu padlo rozhodnutie kontrolovať e, e, aj túto novú časť. A teda sa vytvorili takéto kontroly v priebehu pár rokov správy, boli pokryté dôvernosťou to znamenalo, že aj my sme mali e, kópiu a stretlo sa to s mnohými ťažkosťami aj pre nás ako kontrolný orgán, aby sme e, vlastne mohli vyhovovať žiadostiam, ktoré prichádzali od parlamentu, aj preto, že normy tu nie sú dosť e, jasné. Týkajú sa aj prístupu verejnosti k dokumentom a nie sú tu špecifické normy týkajúce sa kon- demokratickej eh, kontroly parlamentu. Takže my sme v roku 2012 parlamentu odpovedali, že sme mohli zabezpečiť eh, prístup eh, k našej správe ktorá teda nejako, teda prístup pre verejnosť, ale prístup pre Európsky parlament za platných podmienok. Správali sme sa teda k Európskom parlamentu, tak ako akémukoľvek inému e, e, parlamentu členského štátu. E, uplatnili by sa tam teda osobitné postupy. Nebolo to však nejako normované, upravované, takže sme sa stretávali s určitými problematickými aspektami. V našich správach sa spomína implementácia jednostranná implementácia alebo nemožnosť e, uplatňovania, e, obostranného uplatňovania dohody. Toto sa nadnieslo. A na druhej strane e, normy nie sú dostatočne jasné. Takže to by mohla byť príležitosť, keďže práve sa pracuje na právnom základe Europolu a prebieha aj činnosť v súvislosti s balíčkom o kontrole údajov v rámci tretieho piliera Eh, takže toto by bola vhodná príležitosť, aby sa táto časť revidovala, aby sa tu zaviedli špecifické úpravy, ktoré by umožnili eh, orgánom dohľadu nad týmito eh, krokmi, aby, ak bude teda rešpektovať dôvernosť, mohol vykonávať demokratickú kontrolu nad týmito mm, oblastiami. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem aj za stručnosť. Viacerí kolegovia sa prihlasili. Takže okamžite dostane slovo Sophie Intveld, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne za to, že ste mi udelili slovo, pretože poslanec, o ktorom hovorila ombudsmanka, je to niekto, koho pomerne dobre poznám, myslím. Takže poprvé, dovolte mi poďakovať za dôkladnú prácu ombudsmanky a za veľmi detailnú správu tomuto výboru trvalo 4 mesiace od obdržania listu ombudsmanky, aby sa uskutočnila táto výmena názorov. Dúfam, že v budúcnosti to bude trochu rýchlejšie. Myslím, že otázka, o ktorej hovoríme, je, že v demokracii dávame právomoci, právomoci orgánom, ale oni sa musia zodpovedať, pretože neexistuje čo ako neobmedzená, nekontrolovaná moc. A to je tá problematika, o ktorej hovoríme. Keď sme my podporili dohodu o Swifte, a tak sme to urobili za predpokladu, že budeme môcť kontrolovať a monitorovať implementáciu tejto dohody. Teraz sa zdá, že to nebola pravda a myslím, že to vytvára veľmi zlý precedent pre ostatné medzinárodné dohody, ktoré by sme mali podpísať. Ďalšie pripomienky mám ešte. Poprvé, Zdá sa, že podstata problému je v technických modalitách, ktorých rokovala komisia. Mne, ja by som si skutočne veľmi rada vypočula názor právneho, právnej služby o tom, či komisia mala alebo nemala právo kovať o právomociach ombudsmana, ktoré sú v zmluve technických modalitách. Mala komisia právo toto urobiť a ak nie, sú tieto technické modality platné a je Europol nimi viazaný? Ja myslím, že predpokladám, že nie, ak neexistuje právny základ pre takéto rokovania. No a do budúcnosti si tiež myslím, že ak komisia myslí, že mala viesť takéto rokovania, tak by mohla minimálne mať tú úctu a informovať Európsky parlament a možno ešte predtým, než uzavrieme medzinárodné dohody. A ďalej myslím, že to tiež zdôrazňuje problém, o ktorom sme hovorili predtým, totiž tak, ako povedal rečník predtým, že nemáme jedné pravidla pre klasifikáciu dokumentov, a keďže neexistuje pravidlá, tak ich nemôžeme spochybňovať a napadať. A e, ja som už viackrát sa obratila na súd, aby som napadla klasifikáciu dokumentu a teraz sa obracím na ombudsmanku, čo keď sa obratím na Európsky súdny dvor a oni dostanú rovnakú odpoveď ako ombudsman. Akú aké právo nám potom ešte ostáva ako poslanci Európskeho parlamentu a občania, aby sme napadli a skontrolovali klasifikáciu dokumentov. Takže eh, ja sa teda pýtam, aby sme požiadali eh, právny servis o stanovisko k otázkam, ktoré som položila, aby sme sa vrátili k tejto problematike klasifikácie dokumentov. K tomuto chcel by som len pripomenúť, že sme požiadali právne stanovisko, právny servis a tento, toto stanovisko bude čoskoro finalizované a v nadchádzajúcich týždňoch bude predložené na výbore kolegovia, skutočne máme veľmi málo času, už do 10.45, takže je mi ľúto, to kvôli minúti ticha a chcem ľuďom dať aj čas, aby sa tam mohli dostať. Takže prosím, obmedzte svoje vyjadrenia na dve minúty maximálne. Ak sa mi to ľúto, nech sa páči. Ďakujem pekne všetkým kolegyňam, kolegom a všetkým želám šťastný nový rok. No a k tomuto bodu samotnému sa chcem spýtať, proti čomu je vôbec toto, táto stiažnosť. Je to proti tomu, že Europol sa zachoval v rámci predpisov podľa pravidel, alebo je to namierené proti zákonodarcom, pretože prijal protichodné veci, ktoré viedli ku konfliktu a ktoré sa musíme snažiť vyriešiť, pretože vždy tu ostáva tá otázka medzi verejným prístupom a utajením dokumentov. No a otázka klasifikácie, čo e, sa klasifikuje vyššie a nižšie. No ale opäť je to systém, systémová chyba, nemáme pravidlá, ako povedala kolegyňa Intvelta a treba nájsť mechanizmus. Neviem, či právna služba môže implementovať nejaký systém, Myslím, že v rámci medziinstitucionálnej dohody alebo medzinárodnej dohody nejakej e, musíme tomu dať základ a niečím to podporiť. A myslím, že Rupolo bol zamietnutý prístup k týmto dokumentom, pretože tak na druhej strane by sa dodržali pravidla aj GSP, to je rovnaké, pretože tí sú tiež viazaní uh, tajením a toto je jedno z naj, toto je jedna z najkontrol, najkontrolovanejších dohôd, je to článok 4, správa článok 6.6 a ďalej článok 13. Ten dozor, myslím, že tu chýba vo všetkých týchto veciach chýba tu mechanizmus, ako riešiť tieto veci a komisia a tu má úlohu, alebo zákonodarcovia majú v podstate úlohu to vyriešiť a, myslím, že to vyriešime len takto a treba urobiť, ale momentálne nevynímam to tak, že Európa by sa zachoval nejakom, nejakým spôsobom nesprávne. Ďakujem pekne, Axel. Ďalší, ako ďalší dostal slovo Timothy. Vážený pán predseda, mne sa zdá úplne jasné, že v tomto konkrétnom prípade všetci, všetky inštitúcie, organizácie a ostatní dodržali pravidlá a podmienky dohody. To nie je problém. Problémom je, či tento prístup je vhodný pre dohody a zmluvy o všeobecnosti. Podľa mňa sa tým treba zaoberať. Nemyslím, že sa musíme zaoberať touto konkrétnou dohodou, pretože otázka technických modalít, ktorých tu hovoríme, to znamená, je vec, kde treba to vyriešiť. V každej e, zmluve sú iné modality, technické dohody a dojednania, niekedy pretože potrebujeme vyššiu mieru bezpečnosti alebo utajenia ako v iných prípadoch. Vo všeobecnosti tento parlament je eh, za slobodný prístup k dokumentom a ja si myslím, že problém Mom, problémom boli podmienky dohody. No a z právneho hľadiska, keď ja príjmete dohodu, ktorá má konkrétne oblasti, ktoré sa nejak riešia, tak neskôr je ťažké a eh, povedať, že dohoda sa vám nepáči. Samozrejme, parlament nebol zapojený do detailných dojednaní v týchto otázkach, hlavne čo sa týka technických modalít. Takže ja myslím, že momentálne musíme vyčkať na právne stanovisko a musíme dávať pozor, aby sme v budúcnosti, v budúcich mluvách mali taký všeobecnejší prístup, ktorý je vhodnejší z hľadiska poslancov Európskeho parlamentu, tak aby sme my mohli kontrolovať tieto dokumenty Myslím, že iné inštitúcie budú proti tomu, ale myslím, že na toto treba zameriavať naše snahy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Carlos. Ďakujem pekne, predseda. No, najskôr by som chcel poďakovať pani O'Reilly za to, že medzi nás prišla. Ja chcel by som povedať, že zdieľam vaše obavy. Nemyslím, že nejaké technické modality by mali zabrániť našim inštitúciám, aby vykonávali svoju prácu a to je dôležité. Myslím, že ste na to správne upozornili No a podľa môjho názoru sa musíme zamyslieť nad troma vecami. Poprvé, tak ako Claude Moraes už správne povedal, že požiadame o právny názor, čiže počkáme si na toto právne stanovisko, na to, aby sme dokázali odpovedať na otázku, či Európska komisia mohla prijať tieto technické modality alebo nie. Ak to zlé, tak to by sme to mali eh, zmeniť. Ak to bolo právne eh, nedostatok, myslím, že parlament mal požiadať o požiadať komisiu o to, aby rokovala s našimi partnermi, aby sa to zmenilo. Nie je predsa nepripustné brániť inštitúciám, aby vykonávali svoju prácu. No a ďalšia vec, ak to bolo, ja sa spýtam, ak to bolo oprávnené a právne, čo potom? A ak neexistuje žiadny iný spôsob a nástroj, ako prijať, čo bolo vyrokované, tak parlament by mal byť v budúcnosti opatrnejší, keď budeme hlasovať o medzinárodných dohodách. Inak budeme hlasovať o texte a potom budeme akceptovať keď už komisia nemôže meniť technické modality a dohľad ktorú sme prijali a tieto nám budú zabraňovať vykonávať našu prácu. Takže to je varovanie z našich kompetencií. Ďakujem pekne, Carlos. Ďalej Jan. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Ďakujem aj pani O'Reilly za správu a vysvetlenie. Ja by som tiež chcel súhlasiť s dohodou, že toto z jedného vlastného rozhodnutia tešia, a že sme prijali túto dohodu a myslím, že vtedy, keď sme prijali a keď sme hlasovali o dohode, tak najskôr sme ju zamietli, pretože sme povedali, že záruky sú príliš nízke. Neskôr ako Európsky parlament sme dodali výhradu kontroly Europolu, no a v tom, čo sme prijali túto dohodu, sme si uvedomili v celých správach JSP, ale aj v rámci tejto správy ombudsmanky, že sa nedá preukázať, že záruky, ktoré sme chceli, existujú. Nedá sa to preukázať, pretože nikto nám nedáva informácie, USA nám nechce dať informácie. Musíme dokázať, že sa uskutočňuje kontrola, reálna kontrola Europolu alebo či to je len písovanie toho, čo chce USA, aby sme poslali. No a keď sme zamietli prvú dohodu, tak mnohí ľudia poprvýkrát sa dozvedeli, že existuje Európsky parlament, dozvedeli sa, či tento Európsky parlament zastupuje ich záujmy a bojuje za ich práva. Ak sa vzdáme toho, čo sme získali po tomto zamietnutí tak ľahko, tak všetci tí ľudia, ktorí zistili, že je tu Európsky parlament, ktorý obhajuje ich záujmy, sa parlamentu obratia chrbtom a stratíme dôveru a silu parlamentu v individuálnych právach. No a čo sa týka prístupu k dokumentom inštitúcií, tak plne súhlasím s tými, ktorí povedali, že potrebujeme začať právny postup už teraz, aby sa zmenili pravidlá, ak nám neumožňujú efektívnu kontrolu. A o tom už sme hovorili pri iných príležitostiach práva a pravidla, ktoré máme teraz, nie sú úplne vhodné pre Európsky parlament. Môžete žiadať členov poslancov Európskeho parlamentu. Oni majú alebo teda národných parlamentov, oni majú oveľa väčšie možnosti e, pristupovať, e, prístupu k týmto dokumentom ako my. Ja keď sa spýtam nášho poslanca, e, tak on má prístup k tomu. Ja musím podpísať dokument, že keď niečo budem o tom hovoriť, tak pôjdem do väzenia a tak ďalej. Tieto pravidla treba teda jednoznačne zmeniť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Bony. Ďakujem pekne, predseda. Naj, najskôr by som chcel poďakovať pani O'Reilly za vynikajúcu prácu, jasné informácie a odporúčania, ktoré boli predložené. Po druhé, chápem všetky aspekty problému klasifikácie a utajovania informácií, ale potrebujeme veľa jasnejšie pravidlá. Myslím, že sa k tomu bude treba vrátiť, ako povedal predseda. No a po tretie, ja chápem, že sme zmenili dozorný orgán, ale z našej diskusie tiež vidím, že všeobecný pocit a presvedčenie je také, že úloha tohto orgánu nie je úplne korektne plnená, takže myslím, to je bod číslo 4, že by sme mali do budúcnosti tam zaradiť postupy o prístupe k verejným dokumentom, dokumentom, ktoré schváli parlament, ako toto odporúčanie vaše. No a posledná vec, to je otázka Európsku komisiu. Môžeme zmeniť technické modality či by sa dali zmeniť tieto technické modality, pretože myslím, že to potrebujeme urobiť. Ďakujem pekne. A teraz uh, dostane slovo pani Sipel. Nech sa páči, Birgit, máš slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Budem stručná. Poprvé, ide tu o verejný prístup k dokumentom, ale Ide tu o to, aby naše inštitúcie nemali zabránené robiť kontrolu. To je dôležité. Nede tu o zverejňovanie dokumentov. A po druhé, aj v spolupráci s ostat... teda pri ostatných postupoch sme pokázali vždy na to, aké nebezpečné môžu byť takéto technické modality. Pokiaľ ide o ochranu údajov, tam nazývame e, tieto postupy inak, ale tento príklad jasne poukazuje na to, že technické modality nie sú iba čisto technické otázky, ale že majú aj konkrétne politické dopady. A nemôže byť tomu tak, že budeme rokovať o takej dohode a budeme si myslieť, že všetko je v poriadku, že máme možnosť kontrolovať a potom, bez toho, že by sme vedeli, bez toho, že by sme k tomu sa mohli vyjadriť, tu vidíme dohodu medzi komisiou a úradmi v USA a tie všetky pekné podmienky, ktoré sme si tu my vyrokovali, už sú zastaralé. A pre budúce dohody môžeme vyvodiť taký záver, že buď budeme jasne uvádzať do týchto dohod nasledovné, že doplňujúce technické modality už nebudú možné v budúcnosti, alebo ak takéto technické modality v budúcnosti sa objavia, tak si to bude vyžadovať, že minimálne bude informovaný tento výbor a my tu budeme o tom diskutovať a budeme to musieť aj odsúhlasiť. Nič iné nie je akceptovateľné. A či sa dá ešte zmeniť vôbec v tejto veci niečo, to už neviem, ale v budúcnosti musíme jednoducho sa takto poučiť, keď už budeme rokovať a ako môžeme potom vyrokovať, aby sa takéto veci neopakovali. Ďakujem pekne, Birgit. Kráce. Ja oceňujem, že máme takúto diskusiu s ombudsmankou o Europole. O Europole. Ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás. Súhlasím so všetkým, čo tu odznelo. Ide tu o európsku inštitúciu, ktorá jednoducho nemá umožnené preskúmať európsky dokument preskúmať, že či sa to môže zverejniť alebo nie. Takže to je ešte horšie, ako keby k tomu mal, to bolo zverejnené pre verejnosť. Ja podporujem to vyjadrenie, že chceme právnu, právne vyjadrenie. A to môžem porovnať s právnymi delegovanými aktami. My sa snažíme mať určité záruky, zábezpeky. A potom formou takýchto technických modalít ako keby došlo niečo, čo umožní tretej strane právo VETA, ktorá vôbec nie je európskou, a obmedzí vlastne demokratický kontrolný postup. Takže musíme sa z toho poučiť. A ja chcem požiadať komisiu, aby nás informovala, že čo mysleli, čo zamýšľali, keď vlastne takúto možnosť tretej strane umožnili po všetkých tých diskusiách, po všetkom, čo sme tu mali ohľadne tejto dohody, vlastne celý parlament sa ujasnil na jednom signále, že tu potrebujeme mať kontrolu, verejný prístup, demokratická kontrola. A toto sa takoto technickou modalitou jednoducho vybavilo absolútne v inom smere, aký bol vlastne dôvod preto musíme si uvedomiť, že tu je tretia strana, ktorá možno nechcela iné riešenie ako toto v rámci rokovaní, ale mal sa o tom informovať parlament. Ďakujem pekne. Sophie, aj ty sa chceš vyjadriť, ale veľmi rýchlo. 30 sekúnd. To, čo povedala Birgit. Právne preskúmanie, tam sa musíme sústrediť na otázku, že či právomoci, ktoré má Európsky ombudsman a či vôbec princíp tra- transparentnosti sa môže považovať za nejakú technickú modalitu. Ja si nemyslím, že to je technická modalita. A to, čo tu povedala práve predečnička, to má potom aj konkrétne dopady pre delegované právne akty. Áno, máme veľmi čas, veľkú časovú tieseň, ja sa ospravedlňujem, že máme takéto okolnosti, dúfam, že to chápete, ale teraz dostane slovo pani Palumbu, aj pani ombudsmanka. Môžete sa vyjadriť k týmto otázkam. Takže slovo teraz dostane pani ombudsmanka a poprosím vás skutočne o stručnosť. Ja chápem okolnosti a budem veľmi stručná. Rečníci vlastne jasne povedali, o čo tu ide. Ide tu o verejný prístup, ide tu o to, že cez tieto technické modality, ktoré parlament nevidel, ktoré môžu mať právny rozmer, Spojené štáty vlastne dostali možnosť veta ohľadne demokratickej kontroly, ktorú majú vykonávať európske inštitúcie. Ako som už povedala, je to jednoducho možné bez toho, že by sa zmenila dohoda a môžu sa zmeniť tieto technické modality. Pani Palumbo, chcete sa vyjadriť aj vy? Chcete sa vyjadriť k tomu, čo tu odznelo? Ďakujem. Súhlasím s tým, o čom sa tu e, diskutovalo, v tom zmysle, že je potrebné mať stanovisko e, právnych služieb a pochopiť, aký priestor e, pre prácu tu je a e, je potrebné zabezpečiť, aby parlament ako spoluzákonodárca mal plnú možnosť eh, ako národné parlamenty eh, fungovať. Eh, treba tam potom samozrejme upresniť jednotlivé modality, ale musí mať právo nahľadnúť do dokumentov aj takých, ktoré, na ktoré sa vzťahuje dôvernosť rovnako ako v prípade národných parlamentov. Takže chýbajú tu úpravy, ktoré by e, takýto postup popisovali a to je niečo, čo treba zmeniť. Analogicky, ako nezávislý kontrolór e, takejto činnosti, aj my stojíme, e, sa nachádzame v veľmi zložitej situácii, pretože ani my sami nemáme právo mať prístup k dokumentom, ktoré sme my sami podpísali takže súvisí to naozaj s historickou pamäťou. E, nemáme e, tu fyzicky e, takýto text, takže my ako prvý pociťujeme tieto čas, ťažkosti. A tu sa vraciam k veci, ktorú som povedala už predtým. V tejto správe sme ozrejmili ťažkosti skontrolovať, či článok 4 dohody je plne rešpektovaný. Či už ide o technické úpravy, ako aj o bežnú implementáciu. Takže aj tá verejná časť e, správy, tam môžu byť politické aspekty, ktoré by si určite zasluhovali e, ďalšie úvahy v budúcnosti e, keď sa bude znovu rokovať o dohode, alebo keď sa bude v budúcnosti rokovať o ďalších podobných dohodách. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne a za komisiu teraz dostanú slovo predstavitelia k tomu, čo povedal pán Bony. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, pani Aureli, za vašu správu, za vašu prácu. Som rád, že môžem povedať, že spolupráca s vašimi ľuďmi je vynikajúca a chceme v tejto spolupráci pokračovať aj ďalej. A pokiaľ ide o, túto konkrétne a pokiaľ ide o tento konkrétny prípad, je nám ľúto, že vaši ľudia nás nekontaktovali, pretože my sme právna strana, e, reprezentujeme vlastne Európsku úniu a takéto správy, ktoré by sme my mali dostávať, to by nám pomohlo, aby sme sa vyhli nejakým nedorozumeniam a bolo by to na prospech veci. A pokiaľ ide o to právo veta, a pokiaľ ide o technické modality, budem celkom jasný. My zamietame myšlienku, že OSA dostalo do rúk právo veta. Prečo? Takéto právo, ktoré my nazývame vzdielanie informácií, tajných informácií, taký princíp fungovania tretej strany je taký, že sa musí vyhľadať majiteľ takéto informácie a to sa nenarušilo týmito technickými modalitami. Je to ustanovené v patričných dokumentoch. Je to ustanovené aj v záveroch komis- e, rady, pokiaľ ide o nakladanie s tajnými dokumentami. Je to vlastne aj v pravidlách komisie, ktoré sme si vlastne my stanovili. A je to takisto ukotvené aj v interinstitucionálnych dohodách, ktoré boli podpísané medzi parlamentom a radou minulý rok Takže tento princíp súhlasu tretej strany, to sú kľúčové pravidlá, pokiaľ ide o nakladanie s tajnými informáciami. Takže tieto technické modality nevytvárajú žiadne nové záväzky, iba odzrkadľujú ten kardinálny princíp, pokiaľ ide o takúto spoluprácu. Je to vlastne právny základ a právny základ nie sú tieto technické modality, tu sú konkrétne nariadenia, o ktorých sme hovorili. A technické modality podľa našej právnej služby možno de facto možno e, sú pridávané k viacerým medzinárodným dohodám, ale neprinášajú nejaké konkrétne záväzky so sebou, iba umožňujú operatívnosť alebo realizovateľnosť niektorých technických ustanovaní, pokiaľ ide nejaké konkrétne e, plánovanie stretnutí. Takéto technické modality sú bežné a nemajú implementačný rozmer v podstate. A v neposlednom rade by som chcel povedať následovné. My podporujeme tie výzvy, ktoré tu zazneli, ktoré sme počuli v tomto fóre, ale aj zo strany Európskeho parlamentu vo všeobecnosti, aby jednoducho mali k dispozícii prístup k, e, k tajným dokumentom akreditovaní pracovníci. Takže to my podporujeme. Ďakujem pekne. Pani Aureli by chcela reagovať, ale ja jednoducho už nemám možnosť. Vy chcete ešte reagovať, ale skutočne veľmi stručne. Ja si myslím, že tu je určitý, určite nedorozumie, pokiaľ ide prístup k dokumentom a pokiaľ ide o právo európskeho ombudsmana preskúmať záznamy, aby sme sa ubezpečili, že pravidlá, ktoré majú usmerňovať prístup k dokumentom, sú uplatňované. Ďakujem pekne za túto stručnosť. Všetci sme sa potrebovali vyjadriť, takže Predtým, než sa vyberieme z miestnosti, chcem povedať následovné. Európske inštitúcie, vidím, že už odchádzate, ľudia už začínajú odchádzať, tak chcem povedať už len stručnú informáciu. Bude tuto stretnutie pred parlamentom Začneme s bodom 17 po 11. Ak to však celé vonku bude držať, trvať dlhšie, tak jednoducho začneme trochu neskôr. Takže plánujeme začať o 11. ale začneme teda, keď tu budete. Ďakujeme, takže prerušujem teraz zasadnutie.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 Viem, že niektorí z vás už dnes musia cestovať, takže ďakujem za vašu trpezlivosť. Ja si uvedomujem, že dnešné dopoludne bolo dosť náročné. Takže ak by som vás mohol poprosiť usadiť sa, prejdeme k poslednému bodu dnešného programu. Posledný bod to je číslo 17, je to smernica o ukladaní údajov.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 Najprv dostanú slovo koordinátori LIBE, potom členovia LIBE. Takže najprv pán Mór, pani Pospišilová, máte slovo a po vás teda ďalší. Ak bude čas, tak e, ešte aj e, zástupca EDPS e, by sa mohol vyjadriť. Takže kolegovia, ak sme pripravení, tak v prvom rade najprv pán Mo, nech sa páči, ak ste pripravení. Ďakujem, pán predseda. Ako všetci e, viete, e, súdny dvor v apríli 2014 e, vyjadril svoj rozsudok, pokiaľ ide o túto tému. Povedal, že smernica v tomto prípade je neplatná, smernica o zdržiavaní údajov. Právna služba dostala e, viacero otázok, pokiaľ ide o dôsledky tohto rozsudku. Sú tam dve časti. Jedna časť otázok sa týka e, dopadov e, rozsudku na legislatívu EÚ a druhá časť otázok do, sa týka dopadov na národnú legislatívu. Takže ak nám umožníte, my by sme radi našu odpoveď rozdelili tiež na dve časti. V prvom rade by som sa rád venoval e, tejto e- legislatíve EÚ a potom moja kolegyňa e, popíše dôsledky pre národnú legislatívu. K legislatíve EÚ. My sme najprv preskúmali e- štyri okruhy e, otázok, ktoré vyplývajú z rozsudku. Prvá e, je zrejmá a ide o teda e, uvažovanie dvora, vychádza z charty práv, článku 7 a 8 o práve na ochranu údajov a ostatné. A potom ide aj o článok 52 o potrebe odôvodnenosti, pokiaľ ide o interferenciu s základnými právami. A e, potom, e, teda ide to teda o chartu, takže prvá otázka, ktorú e, musíme položiť je, či sú nejaké dôsledky pre ďalšiu legislatívu. A teda tam ide o to, že či aj tam sa charta uplatňuje. To nie je problém pre legislatívu EÚ, pretože tam vždy platí, keď ide o legislatívu EÚ ale pre členské štáty, keď členské štáty príjmajú legislatívu, tak to vždy tak nie je, že by e, charta e, zákonných práv platila. Iba keď členské e, štáty implementujú právo EÚ, platí aj charta, tak toto je vlastne ustanovené. A k otázke, či sa uplatňuje charta v Nehovorilo sa tu o uplatňovaní článkov 7 a 8. Bolo jasné, že tam bolo, bola závažná interferencia s právmi na súkromie a ochranu údajov. Súd to veľmi detailne vysvetľuje a to nebolo naozaj kontroverzné, ale e, tým centrom tohto prípadu je e, článok 52 spôsob, ako sa uplatňuje. Tento hovorí o potrebe odôvodnenia vždy, keď e, dôjde k nejakej interferencii so základnými právami. A to sa týka aj e, potrebe testu e, proporcionality. A na základe tohto súd dospel k záveru, že táto smernica sa musí zrušiť Ehm, prečo k tomu súd dospel. Vyšli ehm, na to, že táto e, smernica e, obsahuje jasné pravidlá o ochrane údajov, ne, e, neobmedzuje sa však na to, čo je absolútne nutné a neposkytuje dostatočné zábezpeky. Čo bolo veľmi zaujímavé v tomto prípade, bolo pre Luxemburský súd, že Eh, spomenul viacero prípadov eh, Štrasburského súdu pre ľudské práva. To, to nie je eh, nič nové, že Luxemburský súd sa odvoláva na ten Štrasburský. To je úplne normálne a v súlade s chartou aj so zmluvami, ale čo je možno osobne v tomto prípade zaujímavé je, že Luxemburský súdny dvor sa odvoláva na určitý tú časť e, rozsudkov Štrasburského súdu pre ľudské práva, toho, čo, sa, e, toho, čo nazýva Štrasburský súd, špeciálny e, osobitný kontext všeobecného dohľadu. A to je práve táto judikatúra, ktorá presne detailne popisuje minimum zábezpiek, dostatočných zábezpiek a potreby, aby legislatíva v oblasti ochrany údajov bola jasná, zrejmá Takže to, čo urobil Luxemburský súd, bolo, že sa e, e, zosúladil e, s judikatúrou Štrasburského súdu v oblasti dohľadu. Keďže Štrasburg sa týka širokým rozsahom, úpravne nesúvisí to iba so zadržiavaním údajov, môžeme očakávať, že e, luxemburská judikatúra sa tiež bude e, vzťahovať aj na iné oblasti nad rámec e, zadržiavania údajov. Takže to sú všeobecné princípy, ktoré budú platiť pre dohľad, nie len teda pre opatrenia zadržiavania údajov. A preto právna služba parlamentu si myslí, že už e, tento rozsudok má e, dôsledky, ktoré zachádzajú nad rámec e, osobitne tejto smernice o zadržiavaní údajov. Takže je to veľmi dôležité rozhodnutie pre legislatívu EÚ vo všeobecnosti a špecificky pre legislatívu EÚ, ktorá sa zaoberá opatreniami dohľadu povieme, že to, to, že hovoríme, že sú tu dôsledky a ďalšie opatrenia, to neznamená automaticky, že ďalšie akty EÚ e, budú vyhlásené za neplatné. Toto e, nespomíname ale hovoríme, že e, súdny dvor si tu zvolil určitú metódu e, pre rozhodovanie o tom, či e, nejaký akt je v súlade s chartou a teraz treb, bude treba uplatňovať túto metódu aj v ďalších prípadoch. Je to veľmi prísny prístup, ktorý vlastne kopíruje judikatúru Štrásburgu, takže pravidla budú musieť byť veľmi presné a podrobné a teda e, bude tu veľká zodpovednosť e, na e, zákonodárcoch, aby zabezpečili, že legislatíva EÚ bude dostatočne presná a bude obsahovať dostatočné zábezpeky. Takže každý e, takýto prípad v budúcnosti bude musieť byť osobitne preskúmaný vo svetle tejto novej metódy. Z tohto dôvodu si myslíme, že je to veľmi dôležitý rozsudok, ktorý bude mať dopad na legislatívu EÚ. A to je všetko, čo by som chcela teraz povedať k tej otázke e, legislatívy EÚ a slovo už dostávam mojej kolegyni, ktorá sa vyjadrí k národným opatreniam. Ďakujem, pán Múl. A teraz by som prešla k druhej časti otázok, ktoré ste položili právnej službe. A e, týka sa to dopadov na e, zákony členských štátov. E, samotný rozsudok, e, čo sa týka priamo platnosti národných úprav prijatých Je jasné, že e, e, rozsudok e, sa netýka priamo platnosti národných opatrení prijatých za účelom implementácie smernice o zadržiavaní údajov, avšak tento rozsudok už viedol k určitým dopadom na zákony členských štátov. Poprvé, členské štáty už nemajú povinnosť, ale skôr možnosť zadržiavať údaje v elektronickej e, komunikácii. A teda teraz e, môžu e, zrušiť svoju legislatívu v tomto sektore, čo nebolo možné predtým. Po druhé, ak členský štát sa rozhodne ponechať si svoju legislatívu v tejto oblasti na tému zadržiavania údajov, treba posúdiť, či môže byť eh, ponechaná v aktuálnej podobe, alebo či by mala byť pozmenená tak, aby splňala požiadavky stanovené eh, súdnym dvorom v rozsudku. Čo sú presné opatrenia, eh, ktoré, ktorých sa toto týka? Rozsudok vychádza z charty. A súdny dvor v tomto prípadne uvažoval, takže to v E, má vplyv na národné e, opatrenia, iba ak e, sa na ne vzťahuje aj charta. Charta sa uplatňuje v členských štátoch iba vtedy, keď implementujú zákony Európskej únie. Takže ak nejaká národná legislatíva implementuje na európske právo, právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov, ktoré sú popísané v charte, a aj tak, ako sú interpretované súdnym tvorom v tomto rozsudku o zadržiavaní e, údajov. To sa týka všetkých kritérií, ktoré sú popísané v rozsudku. Ide teda o proporcionalitu, e, interferovanie s týmito právami, e, vrátanie existencie jasných, presných pravidiel, ktoré majú túto interferenciu obmedziť na to, čo je absolútne nutné a spomínajú sa tam aj minimálne zábezpeky. Ak národná legislatíva nerešpektuje plne tieto požiadavky, mala by byť pozmenená. Sú príklady viacerých členských štátov, ktoré spomíname v našom právnom stanovisku, kde teda po rozsudku, po tomto rozsudku súd, súd, súdneho dvora členské štáty začali preskúmavať svoje národné pravidlá vo svetle tohto rozsudku. A v mnohých členských štátoch e, Národný e, ústavný súd neváhal a anuloval, zrušil e, národnú legislatívu v tejto sfére a a to e, sa posilnilo ešte po tom, čo zaznel tento rozsudok súdneho dvora. A teraz pôjde o to, aby národné e, pravidlá naozaj e, implementovali e, právo EÚ, e teda či implementujú právo EÚ, keď e, príslušná smernica sa vyhlásila za neplatnú. Naša právna analýza hovorí, že tomu tak je E, pokiaľ ide o sektor elektronickej komunikácie, toto e, jasne spadá pod e, rozsah článku 15 odsek 1 smernice o súkromí a musí rešpektovať jasné, prísne obmedzenia, ktoré sú spomenuté v týchto pravách. A pokiaľ ide o opatrenia, národné opatrenia v iných sférach než elektronická komunikácia, tieto podľa nášho právneho e, posudku spadajú pod článok 13, odsek 1, smernice 95-46. E, Tieto dve ustanovenia umožňujú členským štátom obmedziť e, rozsah špecifických povinností týkajúci sa týchto dvoch oblastí napríklad v, v, z dôvodu národnej bezpečnosti alebo prevencie, vyšetrovania a, a stíhania trestných činov. Takže všetky tieto národné opatrenia e, musia plne rešpektovať chartu a proporcionalitu požiadavie, ktoré e, stanovil súdny dvor. Tieto isté e, závery sa budú týkať ostatných opatrení týkajúcich sa zbierania osobných údajov pre účely policajné, pokiaľ teda je jasné, že je o implementáciu európskeho práva. Tieto národné, eh, ak národné opatrenia neimplementujú európske právo, charta sa na ne nevzťahuje a teda rozsudok mm, v tomto našom prípade nemá vplyv na túto legislatívu. Avšak treba doplniť, že Takáto legislatíva by mala samozrejme stále rešpektovať základné práva, eh, ktoré sú popísané v eh, ústavách členských štátov a eh, v charte ľudských práv ako už zaznelo, eh, judikatúra eh, Luxemburského súdu aj Štrasburského súdu je veľmi podobná teraz, takže vychádzame z toho, že nebudú veľké odlišnosti v interpretácii základných práv na eh, súkromie a ochranu osobných údajov, nech už je akýkoľvek zdroj týchto práv. Nájdete viac informácií k tomuto v našom právnom stanovisku. Ja a môj kolega budeme tiež veľmi radi k dispozícii, ak budete mať ďalšie otázky. Ďakujem pekne, čakali sme na túto prezentáciu už istý čas, takže nám to veľa pomohlo. Táto prezentácia nám pomohla aj pokiaľ ide o budúce legislatívne opatrenia, takže budeme už vedieť, ako sa to bude aplikovať. Takže na záver sa k tomu ešte vyjadrím, ale teraz prejdeme hneď k tomu, aby sme si vypočuli poslancov, ich stanoviska. Takže pán Kirchhoff, nech sa páči. Vážený pán predseda, ja sa chcem sústrediť chvíľočku na ECG, teda na e, rozsudok Európskeho súdneho dvoru, je jasné, že tu budeme mať aj ďalšie návrhy, aby sme zabezpečili, aby boli pokryté členské štáty, pokiaľ ide o ich využívanie údajov v boji proti vážnej trestným činom. Myslím si, že tu musíme mať jasný právny rámec. Bohužiaľ, ako často tomu býva, Európsky súdny dvor dal rozsudok, ktorý nám nepomohol istým spôsobom. Nehovorím, že to rozhodnutie, ale skôr obsah toho rozhodnutia bolo, ne, nám nepomohlo. Tým, že sa tu napríklad naznačilo, že využívanie údajov nesplňalo test proporcionality, e, súdny dvor, aspoň pokiaľ tomu tak rozumiem, nedal jasné usmernenie, že aké to bude obdobie na podržiavanie týchto údajov. Zdá sa, že súdy sú dobré vtedy, keď dajú určité riešenie. A zlé súdy sú tie, ktoré povedia jasné nie a potom každý môže testovať právny systém, že do akej miery vlastne sa dá dosiahnuť proporcionalita. Takže pre mňa to je problematické rozhodnutie. Niektoré krajiny, vrátane Spojeného kráľovstva, majú nové zákony, aby jednoducho vyplnili to vákum. Napríklad v Spojenom kráľovstve my máme zákon ohľadne tejto témy, ktorý prešiel e, nemovňou lordov pred letom v roku 2014 a sú tu jasné pravidlá teraz, ktoré sú jednoducho Eh, ktoré vychádzajú z tej smernice a budú aplikované teda u nás. Ale zase sú tu iné krajiny, ktoré neurobili to isté, pretože vyčakávajú, vyčkávajú, ako sa to celé eh, bude ďalej vyvíjať. Takže musíme jednoducho my urobiť niečo, a musíme urobiť všetko preto, aby sme túto situáciu zlepšili. Nemôžeme sa tváriť, že tu sa niečo urobí samo na základe tohto rozhodnutia. Myslím, že jeden z dôvodov, prečo máme tento právne stanovisko, je, aby nám pomohli vykovači členské štáty sa urobiť to, čo sa stalo vo Veľkej Británii. No a aby nám to pomohnúť, pomôcť v tom, čo by mali robiť členské štáty. No a prejdeme teraz ďalšiemu rečníkovi. Birgit Cipel. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať právnej službe Sorry, the thing is... Prepačte. Takže Axel, prepač Birgit. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj právnej službe za právne objasnenie tejto problematiky. Ja by som chcel len zajistiť a možno právna služba by to mohla povedať, že sa jedá o bezdôvodné uchovávanie údajov, čo je iné ako odôvodnené uchovávanie údajov, takže to nebolo z tohto úplne jasné. No a okrem toho Samozrejme dôležité je vždy, dôležité je vždy aj poznatok, čo hovorí Európsky súdny dvor, e, že uchovávanie hromadné, ehm, hromadné uchovávanie údajov bez, e, bezdôvodné, možné, keď ja, e, to, čo povedal kolega Kirchhoff, keď to pôjde s pomernosťou A, zvážim tak, to nemení nič na tom, že sme stále na tomto tomto nejasnom poli medzi všeobecnou bezpečnosťou na jednej strane a na druhej strane individuálnymi základnými právami a musíme nájsť nejaké riešenie, ktoré každý vidí inak. No ale ja by som chcel ešte raz pripomenúť, že sme politickým orgánom a musíme sa zamýšľať nad tým, ako to chceme vyriešiť politicky. Či PNR chceme alebo nie. Podľa môjho názoru dokonca áno, pretože poprvé ohrozenie, hrozba e, sa zhoršuje a nezlepšuje. No, ďalej je tu, máme bezpečnostné medzery. Myslím, že tiež nemôžeme zabudnúť na to, že článok 6 charty tiež hovorí o práve na bezpečnosť čo treba zvážiť, čo skonštatoval Európsky súdny dvor. Takže v otázkach, ako to chceme zvládnuť, trestné stíhanie, ktoré je monopolom štátu v týchto mnohých prípadoch, ako chceme zaistiť, keď nie sú chud- údaje, tak aby sme nemali, že ne- neexistuje ani možnosť sledovania. No a myslím, že musí tiež zohrávať úlohu úvaha, len pretože z bezpečnostného hľadiska a to je trochu pochybné a tiež my sa musíme tiež písa, pýtať, ako reagovať na dôveru našich občanov, ktorí majú oprávnený záujem na stíhaní páchateľov a preto potrebujeme rovnováhu ochrane obetí a, a sledovanie, vyšetrovanie, vyšetrovanie prípadov. A ja nechcem vysvetľovať obetiam alebo a, rodinným príslušníkom, že máme možnosti vyšetrovať prípady. Takže ja myslím, že potrebujeme hromadné uchovanie údajov v rámci rozsudku a rozsudkov Európskeho súdneho dvora. A tomu sa bude treba v budúcnosti a ďalej venovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, Axel. A ste kolegovia, vy e, hovoríte v takom všeobecnejšom rámci o údajov a predchádzajúcom rozsudku, a to je pochopiteľné. Ďalšou je teraz Birgit a ospravedlňujem sa ešte. A prepáčte, ešte vám chcem vysvetliť, že ako postupujeme, koordinátory nejdú podľa skupín, ale e, podľa toho, kto sa kedy prihlási. Podľa tohto poriadku ideme. Takže Birgit nasleduje, nech sa páči. Môžeme ísť aj podľa veku. Keby to tak bolo, tak by to bolo problematické a Timothy by bol vždy prvý. Vážený pán predseda, ja prejdem rovno k stanovisku právnej služby. Som aj veľmi vďačná, že kolega Foss sa vyjadril ešte predo mnou, že chcem povedať niečo k otázke že či potrebujeme čoraz viac uchovania údajov, keď eh, uchovávanie a hodnotenie čoraz väčšieho objemu dát by prinášalo vyššiu mieru bezpečnosti, tak USA by muselo byť, museli byť najbezpečnejšou krajinou na planete a to nie sú. Keď opačne to dne počúvam, že nemáme špecializované sily, na policii a v oblasti spravodlivosti na vyšetrovanie a stíhanie závaž, niektorých závažných trestných činov a že niektoré sa vôbec nevyšetrujú, pretože naše justičné orgány sú preťažené, tak nám nepomôžu ani všetky údaje sveta, no a nemôžeme hovoriť len o nových opatreniach, ale musíme zohľadniť všetky iné aspekty bezpečnosti, aby sme nešli nesprávnym smerom. Ja mám konkrétnu otázku, čo sa týka rozsudku Európskeho súdneho dvoru, dvora k uchovaniu údajov, pretože je jasné, že rozsudok platí aj pre členské štáty vždy vtedy, keď európske zákony majú byť implementované. Ja som doteraz nedokázala nejak poradne identifikovať, možno to mi môže niekto vysvetliť, že tento rozsudok by viedol k tomu, že všetky členské štáty ktoré kvôli Európskej smernici uchovajú údaje a potom prijali vlastné zákony, teraz by preverovali svoje vlastné zákony a novelizovali ich s porúčaniami Európskeho súdneho dvora. A zaujímalo by ma tiež od komisie, či vy vo všetkých eh, legislatívnych aktoch, ktoré súvisia s hromadným uchovávaním dát, a v podstate zhromaženie akýchkoľvek údajov je neodôvodnené, ak neexistuje konkrétny dôvod, tak eh, sa dá opatrenia prijala komisia, aby preverila, aké opatrenia a vyjasnenia sú dôležité, aby budúce zákony zodpovedali rozsudku Európskeho súdneho dvora. Otázka, akom rozsahu existujúce legislatívne akty musia byť revidované. To pre mňa ešte nie je celkom jasné. Možno právna služba by sa mohla k tomu v stručnosti vyjadriť. Ďakujem pekne, Birgit. Ja som to pochopil tak, že nebolo úplne jasné, či existujúca legislatíva musí byť menená. Možno tento právny servis objasní, by to bolo úplne jasné, požiadam komisiu, aby sa k tomu tiež vrátila. Preto preveríte prezentáciu právneho servisu. Takže ďakujem pekne. Sophie Intveld, ako ďalší dostal slova, no ďakujem pekne predseda. Ja myslím, že ak sa z tohto máme niečo poučiť, je, že my sami musíme lepšie príjmať legislatívne akty. Ja osobne som hlasovala proti tomuto že v roku 2005 a opakujeme, opakujú sa mnohé argumenty, že potrebujeme viac, viac, viac, ale otázka, na ktorá, ktorá nikdy nebola zodpovedaná, je otázka, ktorú položil Timothy. Ako zaistiť a určiť, či niečo je nevyhnutné a pomerné, pretože to nie je politická požiadavka, ale je to právna požiadavka. Tak je to napísané v zákone, že využitie osobných dát musí byť nevyhnutné a proporcionálne. No a preto, práve preto, v tomto prípade a mnohých ďalších prípadoch žiadame dôkazy. Ja som síce policajt, ale že mo- mohli ukázať, že v mnohých prípadoch potrebujú údaje, avšak nie sú dostupné, že boli zničené alebo neboli vôbec uchované, uložené a tak ďalej. Takže ak môžu oni prejaviť, že nejaký zlomový bod, tak to je dôkaz, ktorý potrebujeme na preukázanie toho, že niečo je nevyhnutné a proporcionálne, ale nedá sa povedať len, že politicky toto ja vnímam ako nevyhnutnú vec. Potrebujeme dôkazy. No a to sa nám nedarilo zatiaľ preukazovať. preukazovať. Možno by bolo nevyhnutné uchovať všetky údaje, všetkých na 10 rokov. Ja neviem, že to nemáme, nemáme dôkazy. To sa musíme poučiť, pretože my máme tiež zodpovednosť príjmať zákony, ktoré sú ústavné a legálne. No čo sa týka štatútu stavajúcich národných zákonov, tak právny služba, že charta základných práv a tento rozsudok sa neuplatňuje priamo tie národné zákony, ale pretože ten rozsudok je založený na referencii štrasburského práva a dohovoru ľudských práv o ľudských právach, tak platia rovnaké štandardy. No a ja sa pýtam, povedzme, že v niektorých členských štátoch národné zákony nedosahujú a neplnia tieto štandardy, tak čo potom? Kto môže zasiahnuť? Dá sa to nejak napadnúť, môže to napadnúť občania, môže zasiahnuť komisia a členské štáty príjmajú zákony, ktoré nesplňajú všetky štandardy, tak aké nástroje máme na napadnutie. No a si pamätám, že táto smernica nám bola vnútená čas troch alebo štyroch mesiacov počas roku 2005, pretože niektoré členské štáty to chceli. A bol to príklad ucelenia zákonov. No a teraz sa im podarilo využiť európsku politiku na vlastné ciele. No a teraz Máme národné zákony, ktoré chceli, v podstate pôvodne. A takouto formou by sa nemali príjmať v Európe zákony. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teď je slovo Jan. Tak eh, ja nadviažem na to, čo tu zaznelo o dôkazoch nevyhnutnosti a proporcionality, keď sa o tom hovorilo predtým. No a ak tu je právny servis, tak to nie je právna záležitosť, ale aké sú dôkazy, ako rozhodneme o nevyhnutnosti a proporcionalite. V roku 2005 pri tej smernici vlastne sme videli debaty. No a treba rozhodnúť komplikovanejších veciach, ako rozhodujeme o dôkazoch. Kde sú dôkazy proporcionality a nevyhnutnosti? komplikovanejšom prostredí v roku 2005. To bola reakcia na udalosti. Je uvádzam len jeden príklad pre právnu službu. Nie práv, ak to nebude len právna vec, tak eh, to je oveľa komplikovanejšia záležitosť. Keď napríklad Veľká Británia vytala nové zákony, prijal nové zákony, rozhodli, že toto sú naše podmienky, toto je naša nevyhnutnosť. A toto je proporcionalita, ktorá u nás platí. Oni, oni sme vytvorili nejak dôkazy. A tak hovorím, ešte predtým, že sa slovo Jan, že by sa mohol vyjadriť k tomuto bodu. Je to vec, na ktorou sa treba zamyslieť. Hovorím o tom, pretože ste hovorili o dôkazoch. Je to vec, ktorá sa vracia do výboru. Je to politická vec. Predseda, ale nie je to len politická vec. My vytvárame právomoci pre orgány trestné či- činnom konaní tak aby oni získali dôkazy, ktoré potrebujú, pretože oni sú jediní, ktorí môžu preukázať, že toto je nevyhnutné. A ja predpokladám, že oni majú záujem to preukázať. Áno, presne, to je to, je, to, je, to čo hovorím. To sú, že rôzne kontexty majú rôzne potreby. A musíme tom byť presnejší. Jan, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ja ďakujem za túto prácu. A ja by som chcel reagovať priamo na otázku, ktorá tu zaznela. Samozrejme, test nevyhnutnosti a proporcionality opatrenia je právnym testom, Európskej konvencii o ľudských právach a rozsudkov Stražiburských súdov. Takže je to dôležitý právny test objektivite právnych kritérií, kde súdcovia vykonali prácu, aby reagovali na výsledky tohto právneho text, testu. Takže tento test nemusíme už robiť, pretože eh, to už spravil súd. A ja nesúhlasím, že v tomto rozsudku súd nepovedal, prečo dospeli k záveru, že táto smernica a telekomunikačný sektor, prečo neplnil požiadavky tohto právneho textu, testu. Čiže najskôr to musíme objasniť a potom sa dostaneme k politickému bodu a samozrejme dohodneme sa na mnohých veciach politicky, ale myslím, že hlavne v tejto dobe musíme mať veľmi jasno v tom, že plne rešpektujeme naše hodnoty, právneho štátu a občianských slobod, pretože keď to neurobíme, tak eh, dávame silu tým, ktorým chceme, proti ktorým chceme bojovať. Takže, čo sa týka textu, právne služby, bota 76, právny servis píše, že preto je jasné, že ako výsledok neplatnosti smernice o uchovaní údajov článku 15 a smernice e-privacy je opätovne, sa aplikuje opätovne na národné opatrenia to má dva dôsledky. Poprvé, všetky národné opatrenia poskytnuté v spojení s verejne dostupnými elektronickou komunikáciou, ktoré sú nevyhnutné v smernici, v rámci tejto smernice. Dôležité a podruhé, článok 15, podľa článku 15 tieto národné opatrenia implementujú právo únie. Takže každý príslušník alebo zákon každého členského štátu a zákony treba vidieť vo svetle tohto rozsudku. Je to tam napísané právnom, teda stanovisku právnej služby. To je jasné, my to musíme preveriť všetkých pravidlách členských štátov ochváni údajov a elektronickej komunikácie a právny servis a jasne píše, že toto sa neobmedzuje len na komunikačné údaje, ale na všetky osobné údaje. A Timothy Kirkop. Ja by som chcel priamo poukázať na vás, že v bode 21 a 22 právna služba cituje dve dôležité body rozsudku 58 a 59 rozsudku. Jasne sa tu hovorí, že treba zvažovať konkrétne body, keď hovoríme o proporcionalite a nevyhnutnosti uchovávania údajov. Human... To na zá- základe dôležitého rozsudku súdu pre ľudské práva, MAPR versus UK, súd jasne povedal, ak uchováte údaje, nemôžete rozhodnúť jednoducho, že uchováte všetko. Nemôžete zhromažovať všetko od všetkých. Táto smernica hovorí o tom, že treba zhromažďovať všetko od všetkých, pretože nikto nie je vyňatý z toho zhromažďovania telekomunikačných údajov aj za tých ľudí, ktorí majú ochranu ako právnici, doktori, žurnalisti. Hovoríme o slobode médií, ochrane novinárov tieto dni. Oni nie sú chránení, ich údaje iba uchovávať a možnosť, že niekto by mohol tvoriť profil žurnalistu, právnika, doktora, veľmi dôležitého, aj dokonca nás politikov, alebo sudcov, tieto hrozby sú také, že súd hovorí, že to treba zohľadňovať. Nedajú sa uchovávať dáta, týchto profesí. A súd uvádza, že jeden z dôvodov, prečo to nie je proporcionálne, je, že smernica nevyžaduje žiadne prepojenie medzi údajmi, ktoré sa majú uchovať a hrozbou pre verejnú bezpečnosť. Takže nie je to obmedzené v zmysle napríklad nejakého obdobia, že by sme to uchovali iba na budúcich 6 týždňov, údaje z týchto, z týchto telefónov, alebo z celej krajiny, ak sa tak už rozhodnú. Nie je to obmedzené ani na geografickú zónu, ako som už povedal, a nie je to obmedzené ani na osoby, ktoré sú zaangažované v nejakom vážnom trestnom čine. A súd to uvádza ešte raz. Nie je tu prepojenie teda medzi osobou a podozredím na závažný trestný čin, takže to sa musí napraviť. A chcem povedať, že toto je požiadavka zo zákona. A ja apelujem, aby sme nepovedali, že požiadavky e, zo zmluv alebo ústavného zákona, ktoré nebudeme meniť, ale sa môžu zmeniť, ale potom treba navrhnúť zmeny zmluv, že jednoducho ich budeme rešpektovať. Ja si myslím, že musíme poukázať na to, že my akceptujeme naše občianske slobody a právny štát viac než kedykoľvek predtým, tým, že budeme bojovať proti organizovanému terorizmu a preto musíme nájsť správne opatrenia, a ja som otvorený na základe právnych obav, ktoré som práve spomenul, na vytvoriť takéto zákony, ak by zlepšili situáciu. Ďakujem pekne, Jan. Preto som položil tú otázku tebe. Chcel som trochu vysvetlenie, to je proporcionality, takže ďakujem. A teraz zostane slovo Michal Bony. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ďakujem pekne právnym službám, ďakujem pekne za stanovisko, ktoré ste tu prezentovali. Myslím, že sme na začiatku celej tejto cesty diskusie o dopadoch, ktoré to bude mať, tento rozsudok konkrétny, je úplne jasné, že musíme nájsť mieru vyváženosti medzi ochranou súkromnej sféry občanských slobôd a možnosti vyšetrovať závažné trestné činy a zabrániť kriminálnikom pokračovať v nich, teda dostať ich pred súd musíme. Takže máme tu viacero úloh pred sebou. Musíme zosúľadiť tieto rozsudky, musíme ich zosúľadiť s národnými opatreniami, či tieto súhlasia s týmito rozsudkami. Sú tu určité krajiny, ktoré uchovávajú určité obdobie údaje. Sú tu krajiny, ktoré nešpecifikujú toto obdobie a sú tu takisto krajiny, kde tieto kraj, kritéria nie sú celkom jasné. A tam, ak aj sú jasné tieto kritéria, tak sa ne implementujú niektoré ustanovenia a Polsko je niekedy v takejto situácii. A nie je tu žiadne ustanovenie, že kto je zodpovedný za e, zničenie údajov, ktoré boli predtým uchované. Takže musíme zharmonizovať túto situáciu a s týmito rozsudkami, ale predtým, než to urobíme, parlament musí jasne vedieť a musíme sa to dozvedieť zo strany komisie. Musíme sa dozvedieť, že aká je situácia v jednotlivých členských štátoch, pretože niekedy tieto rozdiely sú menšie, niekedy sú zasa väčšie. Takže nevieme, či už by sme mali začať pripravovať nové právne riešenie, alebo ponechať tú situáciu takom stave, akom je, musíme jednoducho mať konkrétne informácie k dispozícii ohľadne členských krajín. Takisto chcem požiadať o konkrétne informácie týkajúce sa tých rozsudkov, ktoré vlastne súvisia s medzinárodnými dohodami a našich záväzkov, ktoré pre nás z toho vyplývajú, pretože uchovávanie údajov je veľmi dôležitou súčasťou týchto zmluv a ja som nepočul o tomto žiadne zmienku. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo Ska Keller. Ďakujem pekne. Ďakujem právnej službe. Tu ďalšia otázka, ktorú ste spomenuli vo vašom stanovisku. Bolo to zaujímavé. Ten rozsudok má konkrétne dopady aj o, ďal, na ďalšie záležitosti, na ďalšie balíčky a tam v kontexte týchto ďalších záležitostí sa hovorí e, o uchovávaní údajov, tak ako si to žiadajú členské štáty. Ide tu o údaje všetkých zahraničných cestujúcich, kde sa nerozlišuje medzi niekým, kto je podozrivý a kto nie je podozrivý. Skladka všetci zahraniční cestujúci, údaj o nich sa budú jednoducho uchovávať pre úrady vyšetrujúce trestné činy. Takže sa nerozlišuje medzi tým, kto je podozrivý a kto nie. A chcem sa k tomu vyjadriť, alebo vás požiadať, aby ste to možno bližšie objasnili, pretože to vlastne súvisí s tým, o čom budeme hovoriť v budúcnosti. Hovoríme tu o tom, aké to je potrebné. Členské štáty majú jasnú požiadavku zbierať údaje a poskytovať tieto údaje zložkám činným trestnom konaní a my tu v parlamente nemôžeme jednoducho prijať také opatrenia, ktoré by potom súd napadol. Takže musíme postupovať opatrne. Nemôžeme všetkých zahraničných cestujúcich turistov jednoducho takto paušálne podozrievať a musíme jasne definovať, ako chceme takéto údaje zbierať a čo s nimi budeme robiť a čo bude vyvážené. Ja si myslím, že ten návrh, že čo členské štáty chcú dosiahnuť s týmto e, balíčkom o ochrane hraníc, Smart Borders Package, možno by ste nám mohli objasniť, čo si pod tým predstavujete vy. Ešte krátce. Ďakujem pekne. Ja dúfam, že tá situácia, ktorú tu máme, e, teda vidíme, že znepokojuje to občanov, pokiaľ ide o občanské slobody a pokiaľ ide o bezpečnosť. Nebudem sa tu ideologicky teraz sporiť. Chceme sa sústrediť hlavne na využívanie tohto rozhodnutia súdu po vzťahu k tej smernici, takom zmysle, aby členské štáty vyplnili to vákuum, tak ako to povedal pán kolega Kirchhoff, aby sme mali jasný európsky právny rámec, ktorý bude vyvážený a objasní jasne aj princíp potrebnosti. Ale ja teda očakávam, že tu nebudeme spochybňovať otázku udržiavania, uchovávania údajov, ktoré sú dôležité pre vyšetrovanie. Nebudeme otvárať, dúfam, túto pandorínu skrinku. Musíme nájsť správnu vyváženosť. A to, čo hovorí Sofi, tie dôkazy, ktoré sú potrebné, musíme nájsť tú vyváženosť. Nemôžeme tu jednoducho stanoviť, ako majú dôkazy vyzerať pre členské štáty. Každý členský štát má svoju vlastnú ústavu a tam sa definuje, ako sa táto záležitosť má vyriešiť. Takže nespochybňujte, prosím vás, ale tú skutočnosť, že potrebujeme uchovávanie údajov pre našich občanov. Ak chcel, a ty si sa chcel vyjadriť? Áno, ďakujem za slovo. Nede tu iba o trestné činy, ide tu aj o vyšetrovanie a o silu dôkazných materiálov. A tá otázka, ktorá tu zaznela, a na to nám právne oddelenie nedalo jasné odpoveď, ako vlastne štát môže využívať údaje na to, aby vyšetroval závažné trestné činy. To sa na základe takéhoto vyjadrenia e, právnej služby nedá vysvetliť. A chcel by som vám vysvetliť iba tú situáciu, ktorú máme každý deň v praxi, a to je konkrétny prípad z Brem v Nemecku, kde prípad znásilnenia sa riešil. Pri vypočúvaní sa priznal páchateľ, odvolal to na súde, ako sa v takomto kontexte má postupovať. Udialo sa to, neudialo sa to, to je otázka hodnotenia ale na základe týchto telefonických údajov z jeho telefónu sa dalo potom preukázať, že on jednoducho nebol na tom mieste činu. Ak takéto údaje nemáme, tak jednoducho môže to viesť aj k nejakému nesprávnemu rozsudku a to nie je správne. Takže tieto údaje alebo dôkazy jednoducho potrebujeme pre vyšetrovanie trestných činov. Máme sudcov v Nemecku, ktorí hovoria, že tisíce takýchto prípadov ostanú neporiešené, pretože jednoducho už nemajú k dispozícii údaje a moderné stíhanie alebo trestné vyšetrovanie vychádza v súčasnosti už aj z zohľadenia takýchto dôkazných materiálov. Ďakujem pekne, Axel. Ak sa chce ešte niekto z času, času vyjadriť, eh, tak má možnosť. Maria, nevidel som ťa, ale predsa len dávam ti slovo. Na záver, ďakujem. Chcem sa poďakovať právnej službe. Ďakujem za tento dokument, ale ďakujem aj za túto diskusiu. Ja nie som právnička. Ja som z oblasti komunikácie. Myslím si, že tu je viacero oblastí, ktoré nie sú dostatočne preskúmané, aby sme vedeli 100% povedať, že to môže priniesť nejaké dôkazné materiály, napríklad sociálne médiá. Hovorili sme o tom už s Janom. Je tu potreba zájsť ešte ďalej analyzovať, že čo si predstavujeme pod monitoringom, napríklad pokiaľ ide o strieľanie na školách a tak, takýto monitoring by nemal vychádzať iba z tých údajov, ktoré sa uchovajú konkrétnej osobe, ale malo by sa to týkať skôr údajov uchovávaných v kontexte daného procesu. A až potom môžeme zistovať, že kto je za tým. Takže takýto dôkaz, takéto dôkazy sú dôležité, stále viac dôležité. A ešte o tom nemáme veľa poznatkov, takže ja si myslím, že by sme mali byť aktívni v takejto oblasti v analýze e, týchto dôkazov. Môžem vám poskytnúť najnovšie údaje. E, v Estonsku, kde sa strieľalo na škole, 15-ročný chlapec zabil učiteľa. A potom sa zistilo, že po dvoch rokoch v svojom blogu uviedol text, ktorý potom sa interpretoval takým, v takom zmysle, že mohli sme predsa z takéhoto textu už predtým niečo vytušiť, či sa udeje niečo takéto zlé. Ale my takéto údaje jednoducho z týchto médií nezbierame. Dôkazy sa menia v tomto novom prostredí médií a my musíme na to dávať pozor. Ďakujem pekne, Mária. Takže toto ukončilo zoznam rečníkov. Diskusia bola skutočne veľmi zaujímavá a právna služba jasne povedala, že chcú stanoviť také podmienky, aby právne akty, ktoré sa týkajú masového zberu údajov v osobách, sú to podmienky, na základe ktorých to má byť v súlade s chartou. To je jasné. Takže je tu iba pár bodov, kde e, poslanci očakávali hĺbšie objasnenie. Neviem, či ste si všetci pozreli to právne stanovisko z našej služby, ja som si pozrel časť, ale to je skutočne veľmi prospešné, pokiaľ ide objasnenie týchto záležitostí, takže potrebujeme ešte bližšie objasnenie, pokiaľ ide tieto naše úvahy. A potom sú tu ešte ďalšie otázky, ktoré boli nastolené ale toto stanovisko je veľmi dobré a bude tu ešte ďalšia diskusia, takže čo chcem ja teraz? Ja chcem názor komisie, aby sa vyjadrila. Chceme, aby sa aj právne stanovisko vyjadrilo. A to, tým sa diskusia nekončí. Budeme pokračovať v nej aj ďalej. Vyjadria sa ďalší kolegovia, ktorí ešte si neprečítali to stanovisko. Je to skutočne eh, ľahko čítateľné, zaujímavé A takže teraz zostane slovo komisia, aby sa vyjadrila. Neviem, kto chce za komisiu. Pani Verklič. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia pozorne zaznamenala, čo tu odznelo, ale potrebujeme vidieť celé celý ten dokument zo strany parlamentnej právnej služby. Ako viete, náš komisár nie len počas vypočutia tu vo výbore, ale už aj v decembri uviedol, že jednoducho tento rozsudok musí byť preskúmaný pod, podrobne a slúbil takisto diskusiu so všetkými zúčastnenými stranami. Ja som tu počula viacero apelov, aby sa komisia teda takisto vyjadrila. Ja to samozrejme posuniem ďalej a ja dúfam, že budeme môcť toho sa odpichnúť ďalej. Kedy teda komisia sa vyjadrí? Rozumiem otázke, ale nemôžem vám povedať nič presné, ale ja to sprostredkujem. Prepačte, že som taký odvážny, až sa pýtam takéto veci. Teraz sa môžeme vrátiť našim kolegom z právnej služby. Pohodnite sa, že kto sa chce vyjadriť. Ja som chcela reagovať na otázku, ktorú sa spýtala pani Sipel ohľadne revízie národnej legislatívy. Áno, musia revidovať legislatívu. Pravidlá, ktoré tu boli prijaté ohľadne implementácie smernice, musia byť upravené a výsledok tejto revízie môže viesť k viacerým scenárom. Členské štáty sa môžu rozhodnúť stiahnuť legislatívu, takisto môžu ju pozmeniť a riešenia môžu byť rôzne, pretože aj tá smernica o uchovávaní údajov bola rôznym spôsobom implementovaná v členských krajinách. Sú tu viaceré obdobia uchovávania údajov, sú tu viaceré úrady, ktoré majú prístup k týmto údajom v jednotlivých krajinách. Aj otázka testu proporcionality to môže viesť k viacerým riešeniam, ale doposiaľ tu teda máme takú situáciu, že legislátori v národných štátoch boli takí menej aktívni a boli to skôr národné najvyššie súdy, ktoré boli aktívne v tejto oblasti a vo viacerých členských štátoch, napríklad Rakúsko, Slovinsko, Rumunsko, tam tie zákony ohľadne tejto témy boli prijaté a napríklad v Slovensku a Belgicku tieto postupy ešte stále prebiehajú. Takže doposiaľ najvyššie súdy e, v členských krajinách boli požiadané, aby revidovali národnú legislatívu a pokiaľ ide o novú legislatívu, tak tu vieme, ako sa zachovalo Spojené kráľovstvo a v iných členských krajinách si myslím, že práce v parlamentoch boli iba započaté. Takže to je asi všetko. Ak môžem, pán predseda, krátka odpoveď na krátke otázky ohľadne európskej legislatívy. Bola tu, bol tu konkrétny príklad ohľadne balíčka mm, ochrany hraníc. Rozsudok nám hovorí o všeobecných princípoch. Tento rozsudok nehovorí o ostatných aktoch, iba hovorí o uchovávaní údajov, ale ďalšia fáza bude preskúmavanie ďalších zákonov, a toto je jednoducho dobrý príklad zákona, kde sme si jasní, že ten stanovený princíp bude uplatnený. Takže to netreba spochybňovať. Je to síce iné opatrenie z inej oblasti, ale ako už bolo povedané, týka sa to veľkého množstva ľudí a nevychádza zo špecifických e, dôkazných materiálov na základe podozrenia. Takže to je podobné s tým, čo je ukotvené v rámci tej záležitosti uchovávania údajov. Takže možno by sme mohli to v stručnosti spomenúť v právnom e, vyjadrení našej služby. Bolo to iba v poznámke počiarov. Možno ste to prehliadli niektorí, ale už teraz jasne môžeme povedať, že je to konkrétny príklad, kde legislatóri musia byť veľmi opatrní Nechcem teraz hovoriť o detailoch legislatívy, kde ja nepoznám detaily, ale môžem povedať, že toto opatrenie, tak ako je navrhované, ak nebude obsahovať jasné pravidlá ohľadne ochrany údajov, ak toto opatrenie nestanoví minimálne záruky a zabezpeky a garancie, tak to budú vážne problémy. Takže legislátori musia teraz rozhodnúť, či takéto opatrenia sú z politického hľadiska potrebné závisí to od legislátorov, aby sa to stanovilo v zákone, eh, pokiaľ ide o konkrétne garancie. A na samom začiatku tu sa vyjadril pán Kirchhoff aj pán Foss ohľadne toho, že aké špecifické opatrenia by mali byť spustené, a pokiaľ ide o uchovávanie údajov, ak môžem teda ukončiť eh, vysvetlením tejto záležitosti v tom smysle, že tieto rozsudky uvádzajú že aká by bola správna metóda vyhodnocovania toho, ktoré opatrenia by boli správne, ale rozsudok nehovorí, ako pán Kirkov jasne povedal, žiadne špecifické príklady toho, čo treba urobiť v konkrétnom prípade, napríklad pokiaľ ide o zachovanie údajov. Tam sa nehovorí, že aké to obdobie má byť dlhé na ochovávanie údajov to ponechali otvorené. Možno by nám pomohlo, že, prečo ten súd to nechal otvorené, túto možnosť interpretácie. Legislátori to jednoducho zle pripravili, takže nebolo trebné už hovoriť o detailoch. Ak celý zákon jednoducho je bez jasných pravidiel a zábezpek, bolo to také mimo, že jednoducho sa vyjadril k tomu takto súd. Takže súd to nepreskúmal v takomto zmysle. Ešte tu budú aj ďalšie príklady, kde sa to možno objaví e, a vyjadri sa sú detálnejšie, istotne budú jednoducho súdy sa vyjadrovať iným spôsobom v budúcnosti. Ale čo teda môžeme povedať? Ak tu nemáme žiadne dôkazy k dispozícii, tak to nebude dobré. A legislátory nemôžu to ponechať členským štátom, aby si to doriešili same. Členská, Európska únia musí stanoviť štandardy a členské štáty ich musia potom plniť. Ďakujem pekne. Timotej ste dali takú nádej a potom ste ho tak strašne sklamali nakoniec. Pán Vos, chcete sa ešte vy prihlásiť a povzdyhnúť ducha pána Kirchhoffa. Jediná otázka, ktorú som sa spýtal ja, a tá ešte nebola zodpovedaná, znie, či by eh, sa eh, odlišne eh, hodnotili E, tie e, spôsoby uchovávania e, spojené s nejakými slušnými príležitostiami alebo odlúčené od konkrétnych príležitostí. Takže sú tu nejaké rozdiely medzi týmito dvoma kategóriami? Je teda nejaké iné hodnotenie k tomuto? To je moja jediná otázka, ktorú som k tomuto mal. Údaje, ktoré sa zbierajú v cezhraničnej oblasti, tie nie sú e, bez e, teda takejto príležitosti nie. Tie, tam je cielenosť, tie sú za účelom prechodu hraníc zbierané. Ale je tu úplne iná otázka, či sa dajú aj trestnoprávne využiť, alebo teraz za účelom e, trestného stíhania. Ale je tam teda e, určitý účel, ako v prípade TFTP alebo PNR. E, aj tieto údaje sú spojené s určitými konkrétnymi príležitosťami alebo účelom. Takže ako to vyzerá z právneho pohľadu pre mňa tu vyvstáva takáto otázka, či sú tu rozdiely alebo nie. Alebo tieto zásady platia pre všetky typy dát, e, tie, ktoré sú zbierané za nejakým účelom, alebo tie, e, ktoré e, vlastne sú tu bez konkrétneho účelu zbierané. Nie som si istý, či je toto otázka pre právnu službu, pretože oni vlastne majú e, nám pomôcť vyložiť si e, rozsudok súdneho dvora. Toto je skôr technická otázka. Ak by e, ste chceli, mohli by ste sa stručne k tomu vyjadriť, ale potom by sme... Máte, pán Múr, k tomu nejaký názor? Veľmi stručne. Áno, áno, je tam rozdiel. Je to, ako ten test uplatňujete, to je rovnaké Ale to neznamená, neznamená, že ten výsledok bude e, odlišný. Štrasburský rozsudok sa týka s oboma typmi opatrení, ktoré sa týkajú e, jednotlivcov. Sú tam dva prípady týkajúce sa e, Veľkej Británie. Jedným z nich bol prípad vlastne sledovania jednej osoby a došlo sa k tomu, že boli tam dostatočné záruky, bolo to v súlade s chartou, pretože je možné vykonávať dohľad a legislatíva Spojeného kráľovstva v tom čase bola aktuálna a bola v súlade. A potom je tam ďalší prípad, kde išlo o všeobecný dohľad všetkej komunikácie a tam sa došlo k záveru, že to nie je v súlade s chartou. Štrasburg teda dospel záveru, že to e, má vplyv na oba typy e, všeobecného dohľadu aj e, teda dohľadu individuálneho nad jednotlivcami. Ale v každom prípade to treba vždy individuálne posúdiť, každý prípad. Myslím si, že ja súhl- s Janom súhlasím. Je možné tu na túto tému otvoriť celú úplne novú diskusiu. Je to zaujímavé, dá sa k tomu vrátiť naspäť a to demonstruje to, čo som chcel povedať. Je to trošku komplikované, dá sa tu naozaj uh, otvoriť priestor pre novú diskusiu a vy ste pri tom položili iba jednu otázku. Takže to, uh, o čo tu ide, hovorím to pre nových poslancov, je, že sme požiadali našu právnu službu, aby nám poskytla svoj názor k dôležitému rozsudku a tento rozsudok sa prináša obrovskú politickú dimenziu. A my sa ich pýtame, ako, aký to má vplyv na chartu a keď môžem e, uviesť príklad, akého to teraz nie je, ona spomenula otázku e, odseku 63. E, to je naozaj veľmi komplikovaná záležitosť spojená s veľmi kontroverzným rozsudkom svojím spôsobom. Niektorí z nás nemajú čas preštudovať si tieto názory, tieto stanoviská, ale chcel som len eh, toto dať eh, do pamäti eh, obzvlášť nových kolegov. Je to veľmi nápomocné preštudovať si toto a môže e, to pomôcť riešiť problémy e, politickej e, diskusie. Chcete sa prihlásiť? Dobre, tak veľmi stručne, predtým než ukončím moje závery. Samozrejme, my sme politici, niektorí z nás sú tiež právnici, takže z tohto môže vyplývať určitý konflikt, pretože keď sa venujeme správneho pohľadu nejakej téme, upravňujeme úplne iné kritéria a iné úvahy, právnik e, e, v zásade je e, neutrálny, pokiaľ ide o posudzovanie určitých takýchto tém. A politik sa do veľkej miery zaoberá týmto problémom z úplne iného pohľadu, takže je tam úplná zmes a je veľmi ťažké to navzájom zlúčiť. Však, Klo, ty to vieš a ja to viem, je to dosť frustrujúce, ale je to aj tak veľmi zaujímavé. No, no, no. Indeed, um, Timothy... Áno, Timothy, ja som to chcel tiež e, povedať, nie tak výrečne, ale presne toto isté. Takže je táto správa, e, tento posudok právnej služby bol posudok pre našu internú potrebu. Toto, čo povedal e, Jan, je presne to, čo som chcel povedať e, poukázaním na odsek 63. Som chcel povedať, že toto je veľmi rozsiahla práca, veľmi rozsiahla téma, sme ešte stále na začiatku nášho mandátu. Je dobré, že sa to teraz stalo a preto je to dôležité. Nekončíme týmto našu diskusiu, ale nám to poskytne dobrú, eh, dobrý, eh, dobrú príležitosť pre ďalšiu našu prácu. Takže to, dúfam, bolo jasné. Jan, súhlasíš s tým, čo som práve povedal? Dobre, Timothy, prosím, neprerušuj tok mojich myšlienok. Dobre, takže kolegovia, ďakujem vám za túto diskusiu. Ja je celkom zrejme, že sa k tejto téme ešte vrátime. Ďakujem právnej službe za jej stanovisko, aj za prezentáciu. Ďakujem komisii, ďakujem kolegom za diskusiu. Kolegovia, bod rôzne. Nič tu nemáme. Dobre, takže všetkým e, prajem ešte raz e, všetko dobré v novom roku.